Príjemné popoludnie, dámy a páni, vážení kolegovia. Prosím, posaďte sa na svoje miesta. Ďakujem. Prosím, utíšte sa, posadajte si na svoje miesta, aby sme mohli začať hneď bodom číslo 1 a tým je prijatie dnešného programu. Navrhujeme, aby sme schválili e, program dnešnej schôdze. Máme iba jeden jediný bod na programe. Ak nie sú k tomu žiadne výhrady, tak budeme považovať tento program za schválený a prejdeme k bodu, ktorý je na našom programe sme tu dnes na to, aby sme nadviazali na uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré bolo schválené 9. septembra na tému Situácia Rómov v Európe. Budeme diskutovať. za účasti troch e, veľa vážených komisárov, kolégia Komisie Európskej únie. Týmto vítam pani podpredsedničku Viviane Redingovú, ktorá má na starosti základné práva a spravodlivosť, ale aj pani komisárku Malmstromovú, ktorá má na starosti vnútorné záležitosti a pána komisára Andora, ktorý má na starosti sociálne otázky. A taktiež za účasti výboru pre zamestnanosť, ktorú, ktorý tu zastupuje pani predsedníčka za predsedníckým stolom Pani Beres, srdečne vítame aj vás. Ešte by som rád pripomenul, že konferencia predsedov rozhodla 13. septembra, že výbor Libé má na starosti práve sledovanie ďalšieho vývoja a témy na tému uznesenia situácie Romov v Európe práve formou takéto mimoriadnej schôdze, ktorá ktorá začína za účasti troch komisárov, ktorí spolupracujú v pracovnej skupine na tému Rómov. Srdečne vítame členov výboru pre zamestnanosť a sociálne otázky, ktorí v spolupráci s našim výborom v súlade článkom 50 na základe Európskej stratégie zapojenia Romov do spoločnosti Spravodaj Kyňou na túto tému je pani Jaroka. Základné práva, agentúra pre základné práva tiež sleduje túto tému od samotného počiatku, zverejnila viaceré štúdie, ktoré sú k dispozícii všetkým poslancom tu v hemicykli. Chceme privítať tiež riaditeľa agentúry pre základné práva. Srdečne vás vítame, pán Jereme, sme veľmi radi, že ste prišli a taktiež Táto téma sa dostane tiež na program Rady čoskoro. Z iniciatívy eh, viacerých strán plánujú sa viaceré kroky, napríklad konferencia na vysokej úrovni na tému prispievanie fondov Európskej únie k integrácii Romov do spoločnosti. To je pod zaštitou komisie. A táto konferencia prebehne v Bukurešti od 12. až 14. októbra a tiež stretnutie na vysokej úrovni na tému Rómov, ktoré organizuje Rada Európy. Toto prebehne v Štrasburgu 20. oktobra. Toto dokazuje veľmi jasne, aká dôležitá je táto téma na európskom programe, nie len vzhľadom na nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy a tiež charty základných práv ktorá je právne záväzná. Vypočujeme si teraz prezentácie všetkých troch komisárov. Najskôr dám slovo pani Redingovej, potom pani Malmstromovej a v neposlednom rade pánovi Andorovi. Ale chcem pripomenúť, že bude priestore pre diskusiu Dá sa predpokladať, že bude dosť veľký počet poslancov, ktorí budú chcieť vystúpiť tejto diskusii. Navrhujem, aby sme postupovali tak, ako to máme vo zvyku, keď tu máme komisárov, najskôr kolo koordinátorov, kolo odpovedí na ich otázky a potom po prvom kole koordinátorov dostane e, slovo každá politická skupina a potom dáme slovo zvyšku poslancov, ktorí majú isté, že tiež možnosť zúčastniť sa. Navrhujem, aby sme uzavreli zoznam poslancov, ktorí sa prihlásia o slovo i hneď e, na začiatku toho druhého kola, tak aby keď buď budeme mať zoznam poslancov, ktorí sa hlásia o slovo, aby sme hneď mohli uzavrieť e, celkový list, aby sme to všetko stihli. Máme zhruba 2,5 hodinky až do 18.30, teda navrhujem, aby každý poslanec, kto sa chce prihlásiť do diskusie, aby sa prihlásil, tak aby sme o ňom vedeli, aby sme mohli čo najskôr uzavrieť zoznam rečníkov, len čo začneme s druhým kolom diskusie. Najskôr, áno, vidím vás. Dalo sa predpokladať, že to bude veľmi živá diskusia. Najskôr, ako som už povedal, dáme slovo pani podpredsedničke. Pervanš, nech sa páči, ešte chceš vystúpiť predtým, ako dáme slovo pani komisárke, nech sa páči, prvom Bereš. Ďakujem, vážený pán predseda, v mene výboru pre zamestnanosť a sociálne veci chcem poďakovať e, kolégiu komisárov ktorý, a výboru, ktorí prijali toto pozvanie a sú ochotní ich hneď diskutovať o témach, ktoré boli na programe dnes ráno na komisii. Myslím si, že to je naozaj veľmi pozitívna vec mať echo z tejto diskusie, ktorú ste mali dnes ráno. Členovia výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti e, skutočne im leží na srdci táto záležitosť, situácia Rómov, ktorá by mala byť riešená z hľadiska nediskriminácie a zároveň z hľadiska boja proti chudobe a sociálnemu, sociálneho začlenenia. Myslím si, že e, toto sú aspekty, ktorými môžeme prispieť aj my k e, záverom e, kolégia. Takže to sú moje témy. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani Berez. A teraz pani Redingová. Nech sa páči, pani podpredsednička komisie. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ako v úvode tohto mesiaca bolo oznámené, Európska komisia dnes vyhodnotila nedávny vývoj vo Francúzsku a tiež rokovala o celkovej situácii Rómov a legislatíve Európskej únie o voľnom pohybe občanov Európskej únie. Vypočuli sme si v prezentácii komisie z mojich úst, ale aj od pána Andora a taktiež e, od pani Cecilie Malstromovej. A dospeli sme k záveru, ako celok, ako kolegium, k takémuto záveru. E, právo každého jedného občana k voľnému pohybu je zásadným princípom Európskej únie a komisia ako a tá, ktorá chráni zmluvy, musí e, sledovať plnú implementáciu tohto práva vo všetkých členských štátoch. Po druhé, členské štáty sú zodpovedné a majú právo príjmať opatrenia na ochranu verejnej bezpečnosti a verejného poriadku na svojom území. Musia však pri tomto dodržiavať pravidlá, ktoré sú zakotvené v smernici z roku 2004 o voľnom pohybe. Základné práva občanov Európskej únie musia tiež dodržiavať a musia predchádzať diskriminácii, najmä z dôvodu národnosti alebo etnickej príslušnosti. Po tretie, Nedávny vývoj vo Francúzsku viedol k veľmi podrobnej výmene názorov medzi komisiou a francúzskými orgánmi o výklade európskej legislatívy o voľnom pohybe osôb. Komisia dnes eh, zobrala na vedomie to uistenie z úst Francúzska na najvyššej úrovni z septem, 22. septembra tohto roka, v ktorom Francúzsko uvádza, teraz hovorím o tých eh, ubezpečeniach, e, že opatrenia, ktoré prijalo Francúzsko od leta tohto roka, nemali za cieľ ani ich účelom nebolo zameranie na konkrétnu etnickú skupinu, ale chceli pristupovať rovnako k všetkým občanom Európskej únie. Administratívne inštrukcie z 5. augusta neboli v súlade s týmto zameraním, ale boli anulované a nahradili ich iné inštrukcie 13. septembra tohto roka. A potom francúzske orgány v plnej miere e, zabezpečujú efektívne a nediskriminačné vykladanie legislatívy Európskej únie v súlade so zmluvami a s chartou Európskej únie o základných právach. Po štvrté, komisia taktiež zaznamenala, že Francúzsko sa opätovne zaviazalo úzko a lojálne spolupracovať v tejto veci a komisia bude naďalej rokovať s francúzskými orgánmi a dnes zaslala list francúzským orgánom, kde sa uvádzajú podrobné otázky v súvislosti s praktickým vykladaním si politických ubezpečení, ktoré Francúzsko poskytlo. My tvrdíme, že slova sú jedna vec, ale my chceme skutky, konkrétne dôkazy toho, k čomu došlo. Po piaté, na to, aby sme poskytli právnu istotu členským štátom aj občanom, najmä v kontroverzných situáciách, je absolútne nevyhnutné aby tie ustanovenia, ktoré sú obsiahnuté v smernici z roku 2004 o voľnom pohybe občanov, boli v plnej miere transponované v členských štátoch. Komisia sa domnieva, že Francúzsko nezabezpečilo transpozíciu v plnej miere tejto smernice do svojej národnej legislatívy. Nie takým spôsobom, aby toto právo bolo transparentné a platné pre všetkých. A preto komisia rozhodla dnes, že vydá oficiálny list Francúzsku, v ktorom bude žiadať o plnú transpozíciu tejto smernice do francúzskej legislatívy. Urobí tak, ak transpozičné opatrenia a tiež e, presný harmonogram transpozície nebudú poskytnuté do 15. oktobra. Ak tomu tak bude, nemusíme nejako zakročiť. Ak sa to však nesplní, potom zašleme oficiálne upozornenie, oficiálny list v kontexte balíčka z 15. oktobra e, v otázke porušenia legislatívy po 6. Zároveň Komisia analyzuje situáciu všetkých ďalších členských štátov v súlade so smernicou o voľnom pohybe a vyhodnocuje, či bude nevyhnutné započať porušenie vo ve- konanie vo veci porušenia aj v iných prípadoch. Ale zatiaľ sme nerokovali o žiadnych iných prípadoch dnes, hovorili sme iba o Francúzsku. Budeme hovoriť aj o iných prípadoch v priebehu ďalšieho vývoja tejto situácie a neskôr, ak to bude potrebné, taktiež v ďalších balíčkoch budeme zasielať listy v otázke konania vo veci porušenia legislatívy aj ďalším členským štátom. Čo sa týka otázky situácie Rómov, komisia opätovne zdôraznila, že tu máme dočinenia so skutočnou sociálnou a hospodárskou výzvou a je to spoločná zodpovednosť pre všetky členské štáty Európskej únie. Oznámenie komisie na túto tému zo 7. apríla uvádza celý rád dôležitých opatrení, ktoré je potrebné prijať na európskej a na národnej úrovni, aby sa zlepšila situácia Rómov čo najskôr. Práve preto a na základe činnosti platformy Rómov a pracovnej skupiny Rómov, ktorú, ktorú zriadila komisia 7. septembra. Chceme analyzovať využívanie a efektívnosť e, využívania fondov aj z národných a z európskych zdrojov zameraných na inklúziu Romov do spoločnosti. Komisia taktiež pripraví rámec pre stratégiu integrácie Romov do spoločnosti v apríli budúceho roka. Tento rámec založený na práve pracovnej skupiny Romov nebude len vyhodnocovať využívanie financovania na európskej a národnej úrovni a prekladať konkrétne návrhy lepšej, efektívnejšej formy využitia týchto financií v boji proti sociálnemu vylúčeniu Rómov, nielen na súčasné, ale na budúce obdobia. Financie Európskej únie, ktoré sú určené na začlenie Rómov do spoločnosti, majú viacdimenzionálny charakter a mali by sa zameriavať na rôznorodé problémy rómskej menšiny. K tomuto budeme pristupovať na základe princípov oznámenia o začlenení Rómov do spoločnosti a v rámci užšej spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami. Okrem toho, rámec bude zabezpečovať efektívnejšie monitorovanie tejto podpory a pomoci aj európskych, aj národných krokov zameraných na integráciu Rómov do spoločnosti. A práve za týmto účelom a v rámci stratégie EU 2020 komisia vyzve členské štáty, aby predložili svoje vlastné národné stratégie zamerané na začlenenie Rómov do spoločnosti, ktoré sa môžu objaviť v ich národných reformných programoch. Blížiaca sa hlavná iniciatíva platformy boja proti chudobe bude predstavovať integrovaný rámec krokov na podporu horizontálnych priorít, ako napríklad integrácia Rómov, a taktiež komisia očakáva, že členské štáty budú konkrétne a ambiciózne v otázke Rómov pri stanovovaní svojich národných cieľov v rámci stratégie 2020 v oblasti boja proti chudobe, v oblasti zamestnanosti a vzdelávania. Komisia bude úzko spolupracovať so všetkými členskými štátmi v príprave tohto rámca a Agentúra pre základné práva sa bude podielať na tejto príprave. Je to dôkaz toho, že komisia bude informovať o pokroku, ktorý dosiahneme a taktiež aj pred Európskym parlamentom, aj pred radou a to ešte pred letom 2011. Thank you, Vice President Reagan. Now we pass the floor to Commissioner Malmström. Odovzdávame teraz slovo pani komisárke Malstromovej. Ďakujem. Predsedníctvo, dámy a páni, ctení poslanci, je pre mňa cťou byť s vami dnes ako keďže som zodpovedná za otázky bezpečnosti, myslím si, že vaša bezpečnostná služba veľmi dobre funguje. Bolo ťažké dostať sa do parlamentu, mnoho policajtov stojí vonku, ale napokon som sa sem dostala. Vidím, že celé Belgicko sa zmobilizovalo, pretože dosť ťažké bolo vysvetliť policajtovi z Antwerp, ktorý stal pred vašimi dverami, prečo musím ísť jadnu. Prepačte, o nie, koľko minút sa musím vzdialiť, ale kým tak urobím, rada by som sa s vami podelila o niekoľko myšlienok. Je výborné, že Európsky parlament sa angažuje v otázke Rómov do takejto miery a verím, že toto je záruka, že to nebude len krátkodobá mediálna eh, bublina, ale že to bude dlhodobý záväzok, ktorý sa týka toľkých európskych občanov. Podobne ako vy, i komisia prikladá veľmi e, veľkú dôležitosť boju proti diskriminácii ľudským právam a začlenovania menšín do spoločnosti. Rasizmus a xenofóbia nemajú miesto v Európe. Samozrejme, okrem právnych opatrení tu je ešte ďalších, ďalšie, sú tu ešte ďalšie politiky a možnosti, ako bojovať s rasizmom, xenofóbiou a diskrimináciou. Jednou z nich je diskriminácia, je koordinácia politik a hospodárska podpora prostredníctvom štrukturálnych fondov a Európskeho fondu integrácie, aj keď to je obmedzené, k tomu sa vrátim. Európsky integračný fond spadá pod uh, moje právomoci, pretože integrácia a sociálne politiky sú pre Európu zásadnými. Môžu sa využiť pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Viem, že mnohí Rómovia nemajú štátnu príslušnosť v krajine, v ktorej sa zdržujú a sú príslušníkmi buď inej krajiny, alebo nemajú žiadnu štátnu príslušnosť. Rómovia teda spadajú pod integračnú politiku, za ktorú som zodpovedná. Integrácia štátneho príslušníka tretej krajiny mm, znamená zodpovednosť pre všetkých, ktorí sídlia na území členských štátov. Je to samozrejme dvojčlenný, dvojsmerný proces, pretože na jednej strane sa musia prispôsobiť pristahovalci, na druhej strane väčšinová spoločnosť. Mali by sme si tieto spoločnosti podeliť. E, svoju úlohu majú aj vlády a miestne samozprávy. Samozrejme, že najlepšie sa táto otázka rieši na lokálnej úrovni, lokálne komunity, mimovládky a samozprávy najlepšie vedia, čo treba urobiť. Je tu však aj priestor pre zdieľanie tých najlepších osvedčených praktík, spoločných metód a použitie indikátorov. Začlenovanie Rómov do spoločnosti sa dá financovať rozličnými prostriedkami. Máme tu 825 miliónov eur, ktoré by sa dalo použiť na podporu úsilí jednotlivých štátov EÚ podporiť pristahovalcov, ktorí majú rozličné jazykové, náboženské, hospodárske a ďalšie podmienky, aby sa zapojili do spoločnosti, do európskej spoločnosti. Rómovia, ktorí majú štátnu príslušnosť tretích krajín, e, môžu využiť príspevok 625 miliónov z Európskeho fondu pre utečencov. Títo Rómovia, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi žiadneho štátu, majú nárok na Euró- príspevok z Európskeho integračného fondu. Všetky spomenuté fondy sa realizujú tak, že sú za ne spoločným dielom zodpovedné členské štáty. Tieto fondy nediferencujú podľa etnického pozadia žiadateľov. Jediná, jediný rozdiel je, keď žiada občan EÚ a neobčan EÚ. Preto je pre nás možné predložiť vám aktivity a informácie o špecifických krokoch zameraných na Rómov, ktoré sú už zapracované do viacročných a ročných programov. Podpredsednička komisie pani Redingová už povedala, že pri mnohých príležitostiach sme sa zaoberali rómskou otázkou. Založili sme špeciálnu pracovnú skupinu pre Rómov, ktorá zasadla prvý raz tento týždeň a bude často zasadať e, v priebehu budúcich týždňov, aby určila, z akých fondov sa budú čerpať prostriedky na umožnenie začlenovanie Rómov do spoločnosti potom vykoná aj vyhodnotenie krokov, ktoré sa vykonali, aby sa zistilo, čo je najlepšie. Ďalej vypracovávame dotazník ktorom si želáme e, zozbierať relevantné názory z členských štátov. Romovia, ktorí nemajú štátnu príslušnosť v EÚ, e, môžu byť podchytení v tomto dotazníku a informácie z neho potom sa môžu zosumarizovať do konkrétnych štatistík, ktoré poskytneme aj Európskemu parlamentu. Na budúci rok Európska komisia odprezentuje oznámenie o integrácii príslušníkov tretich krajín. Budú tam moduly, ukazovatele, ktoré budú podporovať integračné procesy, napríklad e, úvodné jazykové kurzy, silné odhodlanie hostiteľskej spoločnosti začleniť hostou a participácia pristahovalcov vo všetkých aspektoch života spoločnosti. Je tu teda veľa toho, čo môžeme urobiť pre štátnych príslušníkov tretich krajín. Je to moja zodpovednosť a spolu s kolegom, pánom komisárom Andorom, budeme sa snažiť podeliť sa o túto veľkú úlohu. Ďakujem vám za možnosť sa k vám prihovoriť a opäť vám ďakujem za odhodlanie, ktoré parlament ukázal na rieš- pri riešení tejto veci. Dúfam, že budeme dlhodobo spolupracovať tak, aby sa spolu životná situácia miliónov európskych občanov, ktorí, ktorí žijú v našich územiach, zlepšila. Ďakujeme pani komisárka Malstromová, hovorí predsedajúci. Slovo má pán komisár Andor. Ctení poslanci, dámy a páni, zameriam sa vo svojom prejave na začlenovanie do spoločnosti, jej financovanie a rád by som zdôraznil v úvode, že v skutku pracujeme na základe zdieľaných hodnôt Európskej únie. Európska únia vychádza zo základných práv a my sme oddaní tejto myšlienke, bez ohľadu na to, aký, aké portfólia majú jednotliví komisári začleniť všetkých európskych občanov, ktorí to potrebujú, vrátane Rómov. Je to zodpovednosť Európskej únie aj členských štátov jednotlivo. Je to naša spoločná zodpovednosť. Úspech týchto úsilí závisí od toho, či naozaj toto odhodlanie vydrží. Či vydrží odhodlanie všetkých zúčastnených strán, členských krajín EÚ, samozpráv, medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a tak ďalej. Rád by som zdôraznil i to, že komisia bola už dlhší čas aktívna v oblasti začlenovania Rómov do spoločnosti. Nejde teraz len o reakcie na nedávne udalosti. Vypracovali sme politiky, a v našich oznámeniach Konkrétne v tom zo 7. apríla sa tieto kroky spomínajú. Toto oznámenie už spomenula podpredsednička komisie pani Redingová a pani komisárka Malstromová. Predostiera komplexný prístup k integrácii Rómov do Európy. Stanovuje priority pre aktivity, ktoré má vykonávať komisia i členské štáty v širokom rozsahu oblastí, ktoré sú relevantné pre rómskú integráciu. Všetci vieme, že Rómovia čelia viacvrstvovým problémom, ktoré sú navzájom ovplyvňované, a prepletené. Vychádzame zo základných princípov komunikácie, ktorá by mala sa vysporiadať s koreňmi veci a vysporiadať sa s vyhosťovaním a vyčlenovaním Romov zo spoločnosti. Toto sa dá dosiahnuť rozličnými politikami a ušou spoluprácou medzi EÚ, a národnou, regionálnou a lokálnou zložkou vlád, romskými komunitami a medzinárodnými organizáciami. Toto oznámenie zdôrazňuje záväzok komisie pri ubezpečovaní členských štátov, že plne využije svoje štrukturálne fondy na podporu romskej spolo- začlenenia Rómov do spoločnosti. Štrukturálne fondy sú skutočne veľmi užitočnou finančnou pákou, ktorá môže naozaj podporiť zlepšenie situácie Rómov. Sme radi, že väčšina členských štátov už teraz využíva po podporu fondov Európskej únie na tento cieľ. Je jasné i to, že ešte je toho veľa, čo treba urobiť. A veľa sa toho i plánuje urobiť. Európske fondy sa často využívajú nedostatočne alebo neefektívne a preto komisia podporuje, presadzuje niekoľko opatrení, aby sa uľahčilo čerpanie európskych fondov, fondov medzi nimi. V júni 2009 sa e, novelizoval Európsky sociálny fond, aby sa dali prostredníctvom neho čerpať financie jednoduchšie. V máji 2010 bolo, bol podobne upravený ďalší fond, z ktorého sa dá čerpať um, dajú čerpať prostriedky na úpravu domov a stavbu domov vo vidieckých oblastiach. Romské menšiny by mali sami sa snažiť lepšie využívať EU fondy na integráciu Rómov do spoločnosti. V Maďarsku začal prebiehať konštruktívny dialog medzi vnútroštátnymi orgánmi a Rómami pod taktovkou komisie. Po tejto pozitívnej skúsenosti sa rozbieha prebehnú podobné udalosti v Rumunsku v strede oktobra, kde sa zúčastní zúčastnia aj dvaja komisári. Podobné podujatia sa chystajú v Bulharsku a Sloven- na Slovensku. Okrem týchto podujatí na požiadavku tejto snemovne komisia e, odštartovala pilotný projekt o koordinácii metodík e, začlenovania Romov do spoločnosti v Európe. Už sa práce na tejto koordinácii začali v roku 2010. Ctení poslanci 7. septembra sa komisia rozhodla zorganizovať špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá sa zameria na rómsku problematiku. Súvisí to so znamením komisie z apríla zo 7. apríla 2010. Táto špeciálna pracovná skupina posúdi, či sa náležite využívajú európske fondy na začlenovanie Romov do spoločnosti. Prvé vyjadrenia sa tejto pracovnej skupiny sa očakávajú na konci tohto roka. V apríli budúceho roka komisia vydá vyhlásenie, ktoré sa bude opierať o výsledky práce tejto špeciálnej pracovnej skupiny, ktorá bude posudzovať aj vnútroštátne, aj celoeurópske financovanie, efektivitu financovania v tomto i v budúcom programovacom období. Navyše komisia uvažuje možnosti pre, odprezentovať európsky rámec pre stratégie začlenovania Rómov do celej do spoločnosti v celej Európe, ako už to naznačila pani komisárka Redingová. Treba zefektívniť európske aj národné úsilia a poskytnúť náležitú podporu týmto úsiliam preto vyzývame členské štáty, aby si vypracovali vnútroštátne stratégie začlenenie Rómov do spoločnosti v každom jednotlivom štáte. Očakávam, že každý štát si vytýči ambiciozne ciele pri začlenovaní Rómov do spoločnosti v rámci stratégie do roku 2020 v oblasti vzdelania, zamestnávania a bývania nie je to iba o znižovaní chudoby, nie je to len o začlenovaní Rómov do spoločnosti. Musíme e, zabezpečiť, aby v našej novej iniciatíve Flexi zamestnávania boli menovite spomenutí i Rómovia. Rovnako dôležité je počiarknúť dôležitosť pokroku v oblasti vzdelávania, najmä na základných školách, pretože treba sa zamerať na školskú dochádzku Rómov, ktorá sa musí zlepšiť a kvalita ich vzdelávania sa musí zvýšiť. Nie som prvý, ktorý sa v tejto snemovni vyjadril, že nás čakajú ťažké rozhodnutia, ale s dobrou spoluprácou som si istý, že budeme úspešne napredovať. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Ďakujeme pekne, pán komisár Andor. Nech sa páči, Môžeme diskutovať. Rozprava je otvorená. Máme pred sebou necelé dve hodiny. A máme tu veľmi dlhý zoznam poslancov, ktorí sa prihlásili o slovo. Máme tu zatiaľ 25 mien. Jediný spôsob, ako by sa všetci mohli vyjadriť, je obmedziť sa na maximálnu dĺžku vystúpenia 2 minúty. Prosím vás, aby ste v prvom kole, kedy sa vyjadria koordinátori a ďalší. Naozaj ste sa obmedzili iba na dve minúty. Ďalšie kola budú nasledovať a po každom kole sa komisia pokusí odpovedať na všetky otázky, ktoré odznejú a ktoré budú zásadného významu. Predovšetkým by sme chceli privítať medzi nami pani Jaroka, ktorá je spravodajkyňou, e, dostane priestor a potom bude nasledovať e, prvé kolo diskusných príspevkov koordinátorov. Zoznam rečníkov je už uzavretý, pretože 25 rečníkov sa e, ne, viac ako 25 rečníkov sa nevmestí do vymedzeného času. Vážený pán predsedajúci, vítam rozhodnutie Európskej komisie a dúfam, že ukončí túto zlú situáciu. Dúfam, že je to signál pre členské štáty, aby prijali opatrenia a napravili tie nedostatky v právnych systémoch členských štátov, nielen čo sa týka francúzskej otázky, ale aj iných situácií v Európe, napríklad segregované vzdelávanie, ďalej právo na bývanie a tak ďalej. Bude veľmi dôležité, ako povedala pani Redingová, dozvedieť sa, či opatrenia francúzských orgánov e, boli založené na diskriminácii v dôsledku etickej príslušnosti, alebo nie. Netrpezlivo čakáme na túto odpoveď. Musíme to vedieť, pretože kvôli tejto neistote a nejasným vyjadreniam za posledné mesiace e, sa situácia Rómov e, stáva obeťou e, politických bojov. A úplne to odpútava tú pozornosť od tých dôležitých otázok, na ktoré sa musíme zamerať, a síce ako napraviť ten, tú veľkú priepasť a ako vyriešiť hroznú situáciu Rómov, ich chudobu, ktorej sa Rómovia, ale nielen Rómovia, ocitajú v Európe a ako môžeme nájsť celé európske riešenie k tomuto problému. Bez ohľadu na politickú príslušnosť, myslím, že môžem povedať, že Európsky parlament je jednotný, má jednotný hlas, tým už 6 rokov žiada o spoločnú stratégiu. Veľmi málo sa zatiaľ udialo, nielen, ja nielen ako Rómka, ale ako poslankyňa, ako spravodajkyňa Európskeho parlamentu. Som veľmi rada, že všetci traja komisári sú veľmi zanietení a chcú pomôcť vyriešiť túto problematiku. Tiež som veľmi rada, že tie väčšie členské štáty rokujú o potrebe spoločnej stratégie, o spoločnom európskom probléme minulý týždeň pred zasadnutím rady tomu tak bolo. Na to, aby sa urýchlil tento proces, sme vypracovali pracovný dokument včera na tému EU, Európskej stratégie na zrušenie rovnodu spoločnosti. Sú tam zásadné princípy, ktoré podľa mňa stratégia musí zohľadňovať. Nezaujíma nás štruktúra rámca alebo podoba tejto stratégie je pre nás dôležité, aby čokoľvek splňa tie požiadavky, o ktorých hovoríme v týchto správach, aby sa považovalo za celú európsku stratégiu pre Rómov. Ešte posledná eh, vec, ak dovolíte. Mojím hlavným argumentom v tejto správe je transpozícia nezáväznej legislatívy. Ide tu o samotnú možnosť e, spustiť konanie vo veci porušenia. Už to samo svedčí o tom, že je potrebné prijať vhodný právny rámec, pretože Európska únia jediná môže prímeť členské štáty, aby splnili svoje záväzky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Jaroka. Teraz faktická poznámka. Faktická poznámka. Ďakujem, pán predseda. Ja E, nie som veľmi dobrá v matematike, ale myslím si, že 25 krát 1 je 25, dokonca aj 25 e, krát 2 je 50, to je 50 minút rečníckého času a nechápem, prečo nemôžem vystúpiť. Je to veľmi zvláštne, že práve keď som sa prihlásila, sa uzavrel zoznam rečníkov a ja by som veľmi rada položila otázku, prosím, opätovne otvorte zoznam rečníkov, pretože inak neviem, čo urobíme so zvyškom času. A vidíme všetkých ďalších, čo sa hlásia, vidíme vás. Vždy sa snažíme byť čo najflexibilnejší, najotvorenejší, ale máme už iba dve hodiny. Máme tu kolo koordinátorov, ktorí prosím, aby nehovorili dlhšie ako dve minúty. Musíme si navzájom pomôcť v tomto, aby sme stihli zaoberať sa touto citlivou témou dôstojne. Teraz je zoznam rečníkov už uzavretý. Ja vás chcem len naozaj požiadať, aby sme sa obmedzili na ten čas, ktorý je vyhradený, tak aby každý dostal priestor, kto sa prihlásil. Teraz koordinátori najskôr v mene EPP, pán Ďakolino. Ďakujem, vážený pán predseda, ja musím konštatovať s veľkým uspokojením, že komisárka Redingová a Vástrom nás navštívili tu v hemicykle a vysvetlili nás, čo všetko chcú i hneď podniknúť, aby ponúkli skutočný horizont sociálnej integrácii Rómov. Treba im zabezpečiť slobodu pohybu, treba zabezpečiť rešpektovanie ich osobnej dôstojnosti, občanské práva a rovnako treba náležite vziať do úvahy skutočnosť, že rómska otázka e, je súčasťou širšieho kontextu, ktorý sa týka menšín. Pani komisárka Redingová povedala celkom jasne pred niekoľkými týždňami, že pravdepodobne tieto fondy mohli byť lepšie využívané, e, adresnejšie využívané, vzdelávanie, kultúra, infraštruktúry, čo by bolo v spojitosti aj s rozvojom Rómov. A preto my naozaj s veľkým uspokojením e, teraz vnímame skutočnosťou, že 7. septembra bola vytvorená ad hoc skupina, ktorej úlohou je vyvíjať terminované nú činnosť do apríla 2011 v tomto, 11 v tomto smere. Samozrejme, že treba otvoriť dialog, už prvé kroky boli podniknuté, ale samozrejme treba sa snažiť o konštruktívny dialog a o konsenzus. Rómska otázka nie je len otázkou francúzska, týka sa to všetkých členských štátov a preto v každom prípade treba riešiť aj sociálne otázky. E, či vyčísliteľné projekty, konkrétne projekty a ako hovoril aj pán Andor, ide tu o transformáciu týchto udalostí v príležitosť, e, za ktorú zdieľajú zodpovednosť všetky členské štáty. E, my sme presvedčení, že naozaj je potrebné urobiť niečo viac, počnúť s Bulharskom a Rumunskom, ale komisia nakoniec by mala vytvoriť skutočnú stratégiu E, pre začlenenie rómskej populácie. Teraz pán Moraes v mene socialistov a demokratov. E, v mene svojej spoločnej skupiny e, by som sa rád vyjadril k vecným otázkam. Ide tu o dve hlavné témy dnes. Pani komisárka Redingová hovorila o splnení cieľa politických skupín z minulého týždňa preskúmať túto tému na úrovni kolegia komisárov a predniesť stanovisko. Radi by sme poďakovali pani komisárke za toto jej úsilie. To, čo dosiahla, niečo čo sa spustilo e, oficiálne konanie vo veci legislatívy e, na tému voľného pohybu osôb. E, toto konanie vo veci porušenia je obrovským precedentom, pretože poprvýkrát dochádza k takomuto konaniu voči akémukoľvek členskému štátu v takomto základnom princípe, ktorý sa týka občianstva. Európskej únie a na to nesmieme zabúdať. Teda toto chceme, chceme oceniť, ale verejnosť a taktiež médiá e, budú klásť otázku, že keď čelíme situácii, a to adresujem vám, pani Redingová, keď hovoríme o transpozícii a dôjde k situácii, kde Francúzsko vydá oficiálny dokument, ktorý je zamaraný na Rómov. Pani komisárka sa k tomuto vyjadrila. Ako je možné, že toto nie je proti legislatíve Európskej únie, proti diskriminácii. Musíme položiť otázku, či ste vyhodnotili konania voči porušeniu v dôsledku porušenia smernice z roku 2000 43 o diskriminácii. Toto je otázka, ktorá sa týka diskriminácie, ale taktiež netranspozície legislatívy o voľnom pohybe občanov. Po druhé, často v tejto snemovni čelíme obvineniam, že sa nezaoberáme otázkou Rómov. Pani Jaróka, ale aj ostatní hovoria o téme Rómov. Naša skupina je ochotná a pripravená pomôcť komisii v príprave správy v apríli v spolupráci s pracovnou skupinou na tému Rómov, aby sme sa pozreli na tie širšie problémy, nielen na transpozíciu legislatívy o voľnom pohybe, ale aj na tému integrácie napríklad. V tejto súvislosti by som sa rád opýtal pani komisárky Redingovej a komisára Andora. Tá otázka, ktoré čelíme dnes a nie v apríli, je, že ak chceme prislúbiť efektívnejšie využívanie financií z Európskej únie a chceme propagovať efektívnejšie monitorovanie a podporu úsilia Európskej únie v integrácii Rómov. Dajte ma dnes pocítiť, aká zmena nastane voči vývoju za posledné mesiace a roky. Ďakujem pekne. Teraz v mene liberálov pán Alvaro. Signor Alfano, credo. Alfano. No. Pán Alfano. Is that a point of order? Is... Máte faktickú poznámku, prosím? Nie. Dobre. Ďakujem, pán predsedajúc, predseda. Ja naozaj veľmi úprimne a s veľkým rešpektom sa obraciam na komisárky. Myslím si, že ich oznámenie bolo smiešne Ospravedlňujem sa, ale trvám na tom, čo som povedala, alebo poveda to, čo povedala komisárka vo svojom komunike, že Francúzsko by malo poskytnúť garancie na politickej rovine, ale nemá, nepozerá na Rómov, ako to povedal pán Moraes, tak to je predsa vo všetkých platných e, zákonoch sa hovorí o ochrane menšín a Francúzsko skrývalo takúto situáciu. Dokonca tam bol vydaný ministerský e, obežník. Išlo o doslova pohon na Rómov. Je to naozaj e, porušenie ľudských aj občianských práv. A pokiaľ ide o extrém, o e, etnickú diskrimináciu, ide o veľmi vážnu situáciu a je potrebné i hneď sa obrátiť na Francúzsko, a treba otvoriť proces aj na súdnom dvore, pretože to je naozaj veľmi vážne porušenie. Predsa sú tu európske pravidlá o slobodnom pohybe, o nediskriminácii na etnickom pôv, na základe etnického pôvodu. Sú tu, je tu charta ľudských práv, dohovor o ľudských právach, je tu celá séria dokumentov a myslím si, že Francúzsko práve v súčasnosti prijíma E, nové smernice v oblasti obmedzovania voľného pohybu a myslím si, že v tomto komisia nemôže zatvárať oči. Ide tu o diskrimináciu Rómov a vo Francúzsku sa udiali vyhosťovania Rómov na etnickej báze. Jednoducho, ak hovoríte to, čo hovoríte, nevidíte realitu. E, a teda teraz nám neostáva nič iné, ako povedať, že Európska únia je katastrofálne bezmocná. A nakoniec v Taliansku už celé roky e, sa robí to, na čo sme už upozorňovali v Európskom parlamente. A dúfam, že komisia e, veľmi rýchlo príjme príslušné opatrenia e, proti diskriminácii Rómov. Ďakujem. Yes. Ďakujem, aj keď to nie je vo zvyku, ale nechcem predsa si nechať újsť príležitosť pozdraviť pani Reding a vyjadriť jej svoje uznanie za jasné a pevné posolstvo, e, ktoré ona dokázala ustáť za silného tlaku a politického kontextu. A myslím si, že to, k čomu e, dnes došlo, že došlo k jednomyselnému rozhodnutiu e, komisárov a síce, že otvoriť procedúru e, porušenia práv voči Francúzsku. To je prvý krok. A pani Redingová, treba byť veľmi presný, treba skutočne vychádzať z faktov, treba ukázať, že aj iné európske právne akty boli porušené, alebo je tam aspoň veľmi silné podozrenie z ich porušenia, napríklad, že tu ide o neindividuálne e, vyhosťovanie a že títo ľudia E, boli im odoberané osobné údaje, e, otlačky prstov a tak ďalej. A potom naozaj je tu tento obežník, ktorý bol síce nahradený iným, ale predsa len e, tu došlo k diskriminácii v teréne počas týchto vyhosťovaní. Takže čo chce komisia v tomto v tejto oblasti urobiť porušovania základných ľudských práv a zákazu kolektívneho vyhosťovania. Pán Andor, ja si želám, aby ste nám vysvetlili, lebo myslím si, že to bude naozaj veľký problém, tak ako správanie francúzskej vlády alebo aj talianskej vlády, pretože pán Marody povedal, že európski občania bez práce by mali byť vyhostení a nemali by sa uchádzať o sociálne bývanie. A to je v úplnom protiklade v teréne s miestnymi orgánmi, ktoré chcú vyvíjať príkladné projekty na integráciu Rómov, ale ktorí nemajú prístup k európskym fondom, lebo ich blokujú samotné vlády. A ako chcete teda, e, čo chcete robiť, aby e, miestne e, samosprávy mohli poberať európske fondy a takto bojovať proti exklúzii Rómov? Teraz, pán Kirkop, chcem vám pripomenúť, že každý prekročil hranicu dvoch minút. Ak to naozaj všetci budete robiť, tak to nestihneme. Nebudete počuť ani uspokojivé odpovede sú z komisárov. Skutočne vás prosím, aby ste sa držali tej hranice. Pán Kirkop, ďakujem pekne. Členské štáty musia dodržiavať slobodu pohybu a tiež legislatívu e, o nediskriminácii a tiež dodržiavať základné práva. Vypočuli sme si e, z úst pani komisárky Redingovej o kontakte s francúzskými orgánmi. Ešte stále čakám a už dlho volám po právnej definícii toho, čo presne Francúzsko vykonalo a do akej miery došlo k porušeniu legislatívy. Veľmi by ma zaujímala e, tá poznámka, ktorú práve predniesla. O iných prípadoch e, spomínala aj iné krajiny. Súhlasím s predrečníčkou, e, prosím, rád by som videl zoznam ostatných krajín, ktoré sa práve preverujú, pretože Francúzsko nesie celé toto bremeno. Je dôležité, aby zazneli aj iné krajiny, iné mená a ak áno, prekročme celú tú byrokratickú barikádu a vypočujme si teraz názvy všetkých ostatných ďalších krajín a nečakajme až na neoficiálne obvinenia o porušení legislatívy. Chcem sa opýtať, čo presne sa stalo s programom, ktorý sme zaznamenali na tému Rómov, ktorí boli zadržaní v roku 2005 na 10 rokov. E, do tohto programu bolo zapojených viac ako 10 členských štátov, bolo vyšlenených mnoho finančných prostriedkov. Rád by som si prevzal správu, aké úspechy sme dostali, dosiahli v tomto smere, v tomto programe zameranú integráciu Rómov. Rád by som ešte povedal, že veríme vo viac kultúrnosť, veríme v zapojenie Rómov do spoločnosti, musíme dodržiavať legislatívu Európskej únie ale taktiež je dôležité, aby sme pravili ochotu dôverovať členským štátom v plnej miere, že sú schopní prijať správne rozhodnutia. E, sme príkladom, požadujeme od nich isté veci, ale e, predsa len členské štáty by sme mali vnímať ako schopné prijať rozhodnutia v rámci legislatívy a uskutočniť tieto rozhodnutia. Ďakujem. Ďakujem. Pán tovariš Menegue. Ďakujem, vážený pán predseda. Pre e, skupinu Európskej zjednotenej ľavice e, je najdôležitejšie, aby toto naozaj bola len letná záležitosť, o ktorej sa píše v lete, keď nie sú iné témy na pretrase a ktorá by mohla zaniknúť teraz a zmiznúť z prvých stránok. A my by sme mali garantovať, aby tento príbeh E, ktorý e, znamená naozaj niečo veľmi dôležité pre e, hodnoty Európskej únie, už nebola na stole. Je to dôležité pre slobodný pohyb občanov, ale aj pre antidiskrimináciu. Ako povedal môj socialistický kolega Claude Moraes, je dôležité, aby sme sa dozvedeli, čo zamýšľa podniknúť komisia proti porušeniu nediskriminácie my vieme, že tu k tomu došlo, síce to bolo odvolané, ten obežník, alebo také sú fakty, že tu k tomu došlo. My nemôžeme jednoducho e, umyť minulosť a ísť ďalej. My musíme vyvodiť zodpovednosť e, z, e, voči tým, ktorí mali diskriminačné postoje. Nestačí zrušiť smernicu, je dôležité, aby ľudia, e, ktorí porušili predpisy, boli braní na zodpovednosť. A ak sa tomu tak nestane, komisia musí konať. A nejde tu iba o Rómov, ide tu o všetkých Európanov. Ak z jedného dňa na druhý, ako už viackrát sa stalo, e, budeme mať občanov, ktorí nebudú mať prostriedky na prežitie v inej krajine, tak tam spochybníme e, schopnosti Európy reagovať na krízu. Myslím si, že mobilita pracovníkov je jedna z hlavných vlastností a charakteristík e, boja proti kríze. A jedným z hlavných, jednou z hlavných hodnôt Európskej únie. Už som povedal pani Reding, že sme boli pyšní, keď sme si pred niekoľkými týždňami počuli jej jasné slova k tejto situácii Parlament tiež bude veľmi pozorne sledovať vývoj situácie a bude sa snažiť o zdarné vyriešenie tejto situácie. Ďakujem. Ďakujem. Pán Borgecio, dve minúty. Ďakujem, vážený pán e, predseda. Podľa mňa je tu jeden základný problém, a ktorého sa musíme my dotknúť. Ako chceme veci skonkretizovať? Aké prvky nám umožnia E, presadiť slobodný pohyb občanov členských krajín EÚ. Existujú pravidlá, áno, v niektorých krajinách sú však tieto pravidlá mimoriadne prísne a nie sú tu problémy vyhosťovania nomádov, ako to bolo v prípade Francúzska alebo iných krajín, ako je Španielsko alebo Taliansko, e, lebo sú krajiny, kde sú takéto tábory zakázané, ako napríklad v Luxembursku, kde v roku 2008 v septembri prijali veľmi prísne zákony, pokiaľ ide o tento pohyb. Takže my by sme sa mali pozrieť, ako, e, aké krajiny máme považovať za príklad, či tieto, alebo také ako Francúzsko, Taliansko, Španielsko, ktoré rešpektovali požiadavky e, vzhľadom na tieto naliehavé situácie. A sú tu dohody, o ktorých sa hovorí a aj príčiny, e, o ktorých sa hovorí v správe pani Reding, tým, e, tým zdrojom je Rumunsko, lebo Európska únia e, poskytla fondy. Kde sa podeli tieto fondy? Parlament súhlasil s prístupom Rumunska na základe veľmi presných kritérií. No a my teraz konštatujeme, že tu došlo priam k biblickému exodu rómskej populácie. Vy to možno neviete, ale ľudia, ktorí boli e, vyhostení z francúzskych táborov, sa uchýlili do Taliansko. Ja neviem, či sa v, napríklad v okolí Turína, neviem, či je tomu tak aj v iných mestách. Takže musíme brať do úvahy aj skutočnosť, že krajina, ktorá E, či, či sú krajiny, ktoré vďaka svojim úpravám sú skutočne akousi avantgardou integrácie Rómov a navyše tu máme e, dobročinné organizácie, ktoré žijú e, a parazitujú na chrbtoch týchto obyvateľov a oni dostávajú veľmi vysoké fondy na integráciu týchto ľudí a musia ich naozaj efektívne používať. Ďakujem. Prosím vás, aby ste sa naozaj zdržali svoje chuti rozprávať, aby ste sa obmedzili na dve minúty, pretože sú tu ďalší kolegovia, ktorí chcú hovoriť. Myslím si, že by ste sa mali sústrediť na to, aby ste svoje posolstvo dokázali sformulovať do dvoch minút. Vážený pán predsedajúci, skutočne sa pokúsim o maximum za dve pridelené minúty. Súhlasím so spravodajkyňou a s tým, čo povedala konkrétne, že naozaj treba činy a treba udržať túto tematiku v titulkoch novinových správ. Aktívna boj, vojna, aktívny boj proti chudobe, komisia ju dnes veľmi jasne sformulovala. Netreba čakať, kým sa niečo zlé stane na budúce. Špeciálna pracovná skupina si musí rozanalizovať detailne, čo sa robí s európskymi peniazmi a z jej správy na konci tohto roka vyplyne, ako vybudovať akčný plán, zostaviť plán, na ktorom už teraz pracujeme s kolegom Andorom a s kolegyňou Malstromovou. Je to dokument o štátnych príslušníkoch z tretích krajín, ale môj kolega, pán komisár Andor, sa už tejto veci predtým vyjadril. Myslím si, že parlament veľmi dobre chápe, že dnešné rozhodnutie otvoriť žalovanie Francúzska za porušenie zmluv o Európskej únii predstavuje veľmi zásadnú otázku hodnôt a práv. Bol to veľmi silný krok. Je tu celá komisia, je tu kolegium komisárov, ktoré plne stojí za preskúmaním toho, právnym preskúmaním toho, či sa naozaj porušili zmluvy. Tvoríme záruku toho, že európske právo sa musí dodržiavať, že práva európskych občanov nesmie byť menej, ako je právo vnútroštátnych občanov. Toto je jedna vec. Takto sa dá riešiť táto kríza. Otázka, ktorú ste sa právom spýtali, sa týka diskriminácie. Pred dvoma týždňami, iste sa pamätáte, som vyjadrila svoje sklamanie, ak sa mám diplomaticky vyjadriť, s udalosťami z 5. augusta, zamerané vo Francúzsku len na Rómov a nikoho iného. Komisia ako taká sa tiež vyjadrila, že je to porušenie európskej legislatívy. Obežník, ktorý 13. septembra spätne opravili vo Francúzsku, to iba dokazuje. Medzi 5. augustom, kedy bol tento obežník na vyhostenie Romov vydaný a 13. septembrom sa udiali udalosti, o ktorých teraz diskutujeme tu v nemovni a na tieto udalosti nemáme dôkazy, ani nemáme, nevieme, ako na ne zareagovať. Komisia musela vychádzať z právne prípustných dôkazov. Máme právne prípustné dôkazy, smernicu. Preto môžeme konať, ale nemáme právne dôkazy na to, aby sme naozaj išli pred súd na a obžalovali Francúzsko z diskriminácie. Veľmi jasne však hovoríme, že záruky, ktoré francúzske orgány poskytli sú síce peknými slovami, pozitívnymi vetami, ale treba si overiť aj fakty. Práve preto komisia dnes skoncipovala list francúzskej vláde, v ktorom žiada o informácie, jasne sformulované fakty. Budem pokračovať vo fran- po francúzsky. Kopia dotazníka, kopia obežníka o vyhostení Všetky kopie žiadame. Pokračujem v angličtine. Potrebujeme totiž zistiť, či ide o jednotlivcov, ktorí boli vyhostení, alebo či nešlo o prípady jednotlivcov. Potrebujeme však mať v rukách jasný právny dôkaz. Ďalej potrebujeme čísla. Nielen jedno alebo dve čísla, potrebujeme všetky čísla, ktoré sú náležité a ktoré sú potrebné ako podklad pre analýzu. Pre parlament v tomto zmysle môže byť zaujímavé, že sme neboli spokojní s tým, čo nám povedali orgány a spokojne sme ukončili túto kauzu. Kauza nie je ukončená, je stále otvorená a do 15. oktobra francúzske úrady musia zareagovať na našu spomenutú požiadavku odpovedať konkrétne na veľmi konkrétne položené otázky, veľmi podrobne, čo sa stalo s jednotlivcami, ktorých vyhostili. Naše právne služby potom budú analyzovať odpoveď francúzskej vlády a samozrejme, že aj parlament sa dozvie, čo sme sa dozvedeli my, aby mohol k tomu vypracovať správu. Tretia otázka znie, čo sa dialo v tretích, v ďalších členských štátoch, pretože aj na ne sa vzťahuje smernica o voľnom pohybe osôb. Dnes komisia hovorí hlavne o francúzskom prípade, pretože tam ide o politickú a spoločenskú diskrimináciu, ktorá bola zjavná, ktorá sa stala kauzou, ktorú máme na stole. A medzi tým komisia riešila všetky možné otázky toho, prečo sa smernica, spomínaná smernica, neuplatňuje v praxi. Smernica o voľnom pohybe. Opäť je potrebná právna analýza, odborná právna analýza a keď už bude vyhotovená, potom môžeme naozaj pristúpiť k žalobe o porušení európskej legislatívy. Každý štát sa líši od iného štátu, preto musíme postupovať prípad od prípadu a vypracovať si dostatočnú právnu bázu na to, aby sme jednotlivé členské štáty mohli predviesť pred súd. Mnohé členské štáty menia svoju legislatívu a menia spôsob, akým sa správajú. To chceme, to je žiadúce, chceme, aby sa všetky členské štáty správali podľa legislatívy, ktorú prijali. Iba si konáme svoju prácu a prípad od prípadu budeme, ak sa rozhodneme prieť rozhodnutie, môžeme sa rozhodnúť, že niektoré kauzy sa už uzavrú, pretože sa vyriešia. Čo sa týka Francúzska, to bolo jediné rozhodnutie, ktoré komisia dnes prijala. Boli to dve rozhodnutia. Prvé že kauza bude stále otvorená a ide sa ďalej skúmať a po druhé, že sa bude pokračovať správnou analýzou tejto kauzy a zhromažďovať sa dôkazy, či z jednej strany, či z druhej strany, aby sme naozaj mali rozhodnutie, ktoré je fundované, právnicky podložené a za ktoré sa postaví celá komisia na základe rád našich právnych služieb. Ďakujeme, pán komisár Andor. Ja by som to sústredil eh, v mojej odpovedi na otázku toho, čo sa stalo s finančnými prostriedkami a prečo nepriniesli taký výsledok, ktorý by sme si boli želeli v členských štátoch a ako odlišne ich chceme využívať v budúcnosti. Musíme rozlišovať medzi viacerými kategóriami členských štátov. Sú tu staršie členské štáty, kde začlenie rovno spoločnosti fungovalo aj za podpory Európskej únie, ale krajiny ako Španielsko alebo dokonca Fínsko majú o mnoho nižší podiel romskej e, populácie než krajiny napríklad na Balkáne, ktoré teraz predstavujú tú veľkú výzvu pred nami. Máme isté skúsenosti, ktoré môžeme využiť z týchto starších členských štátov, ale nemôžeme mechanicky presúvať, pretože okolnosti sú odlišné v iných členských štátoch. Ďalej sú tu štáty, ktoré e, vstúpili do únie v roku 2004 a tam máme 5-6 ročnú skúsenosť, ktorú môžeme už vyhodnotiť a práve na toto sa bude zameriavať pracovná skupina a vypracuje závery o využívaní e, financií v týchto štátoch. Nemali by sme sa utiekať nejakým unáhleným záverom. Musíme sa opierať skôr o dôkaz je zjavné, že sa nepodarilo poskytnúť dobré a udržateľné sociálne výsledky, ale už máme aj čiastočné výsledky, ktoré naznačujú, že v oblasti pozitívnych skúseností sme dosiahli čiastočný úspech. To je mm, čiastočne spojené s desaťročným zapojenia Romov do spoločnosti. Nie je to len Európskej únie, je to Svetová banka, Šerošová nadácia, e, a rôzne iné medzinárodné organizácie sa zameriavajú práve na toto desaťročné zamerané na integráciu Rómov do spoločnosti a tento projekt už priniesol čiastočné výsledky. Napríklad máme už rómske médiá, rády a internetové stránky. Ďalej programy zamerané na mladých ľudí, ktoré podporujú ich eh, univerzitné vzdelávanie. Je niekoľko takýchto pozitívnych príkladov. Ďalej sú aj programy zamerané na bývanie, ale celkovo otázka bývanie nie je veľkým úspechom. Teda sú isté náznaky pokroku, ale aj to samo o sebe už dokazuje, že tento prístup e, nie je nejaký prelomový. My potrebujeme sa zamerať e, na vzdelávanie v mm, nízkom veku detí a rôzne celoživotné a zásadné programy. Chceme dosiahnuť zmenu. Chceme dosiahnuť e, odlišne plánované projekty. Nede tu len o kontroly. Isté, že môžeme hovoriť aj o tom, ale tam nie je tá naša slabina. Je potrebné naplánovať e, naše programy vhodne. Žiadny zo štrukturálnych fondov nebol namierený na to, aby riešil také rozsiahle sociálne problémy. Sociálny fond e, pochádza z 50. rokov, regionálny fond z 70. rokov, e, ďalej kohezný fond zo 90. rokov. Žiadny z týchto fondov nebol zameraný na takúto obrovskú výzvu, ktorú musia čili teraz. Ďalším krokom je vypracovať také politiky, ktoré budú schopné pokryť napríklad e, E, platforma pre chudobu v rámci stratégie 2020 a potom môžeme vyčleniť aj finančné prostriedky na podporu týchto politických rozhodnutí. Už teraz sa zameriavame na spoluprácu, ako som už spomenul, táto 10 ročie zameraná Rómov, v tomto bola veľmi prínosná Svetová banka, uskutočnil sa spoločný seminár zameraný na túto situáciu a na konkrétne opatrenia. Ďalším partnerom je Rozvojová banka Rady Európy, ktorá je tiež ochotná zapojiť sa do tohto projektu spoločne s Európskou úniou. Otázka však znie, aké projekty budeme financovať. Musíme si spoločne sadnúť a rozhodnúť, ktoré projekty sú reálne, ktoré stojí za to, aby sme finančne podporili a ktoré prinesú čo najlepšie výsledky. Účasť vlád členských štátov je isté, že kľúčová. V niektorých prípadoch je to podmienkou, najmä čo sa týka Európskeho sociálneho fondu toto naozaj je v rukách eh, vlád členských štátov. Je potrebné venovať sa tomu, keď budeme revidovať sociálny fond, eh, pretože práve teraz eh, sa chystá nové naredenie, budúci rok ho predložíme a musíme sa zamerať na to, ako by sme mohli vyriešiť tieto nedostatky. Veľmi nerád by som to utekal k nejakým špekuláciám, čo sa týka využívania týchto financií. Niektoré fondy, ktoré boli vyčlenené neboli dokonca ani čerpané. Niektoré členské štáty, Bulharsko a Rumunsko, ktoré sú najnovšími členmi, tam eh, väčšina ehm, času i členstva je pokrytá finančnou krízou. A to nie je najlepšie obdobie na využívanie eh, financí z Európskej únie na zapojenie romov do spoločnosti. Teda toto obdobie sa vyhodnocuje veľmi ťažko, pretože administratívna schopnosť týchto krajín v e, plnej miere čerpať e, financie z Európskej únie je veľmi slabá. Rumunsko bolo schopné vyčerpať iba 1% z možných fondov z Európskeho sociálneho fondu. A to je samozrejme úplne najhorší výkon z celej Európskej únie. E, spolupracujeme s rumunskými orgánmi, aby sme zvýšili schopnosť administratívnych orgánov Rumunska, ale je to beh na dlhé trate. Musíme spojiť naše sily, aby sme dosiahli dobrý výsledok. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako vidíte, e, pani komisárka Mastrová odišla, pretože má iné neodkladné povinnosti a teraz môžeme otvoriť diskusiu. Máme už takmer 30 poslancov, tak navrhujem, aby sme to rozdelili do troch kôl. Najskôr 8 poslancov, potom ďalších 8 a potom posledných 10. Prosím, chcem vás vyzvať, aby ste e, nehovorili dlhšie ako minútu, pretože inak budeme musieť e, odňať slovo rečníkovi, ktorý prekročí minútu. Najskôr pán Anglini, nech sa páči. Pani Anglini. Povedali ste mi no, tu aj po. V každom prípade som presvedčená, že komisárka pani Redingová sa bude naozaj e, angažovať celý ten čas a nebude sa angažovať len za tie e, posvetné princípy ochrany e, Rómov a ochranu základných ľudských práv, najmä ak s tých, cieľom týchto E, práv, alebo ak sú vnímané trochu abstraktne. Ale mám jednu konkrétnu otázku. Chcem sa spýtať ľudí, ktorí sú tu prítomní, e, ktorí z nich navštívili ilegálne rómske tábory v zime za dažďa, pretože tí, ktorí to urobili, vedia, že ľudia a predovšetkým deti, ale všetci žijú v absolútne neľudských podmienkach. E, sú tam myši, potkany, E, e, tečú tam splašky, jednoducho je to hrozná situácia, žiadne právo. A to nie, sú men, e, to nie je menšina 12 miliónov obyvateľov, to je dvakrát počet obyvateľská Írska. A prepačte, pán predseda, už uzavriem, ale dovolte, aby som to uzavrela. E, nepritvajme tu na energiou, máme tu vyhosťovania. Ja už nechcem hovoriť o budúcnosti, pretože sme to zastreli takou cudnou záclonou, ale musíme začať od začiatku, od e, mladistvých, pretože ak nepripravíme zákony pre zaškolenie e, mladých a mladistvých, tak Rómovia v Európe nebudú mať budúcnosť. Pán Andor, nehovorte o Fínsku, to nie je najdôležitejšie. Hovorte o konkrétnych veciach a nesnažte sa uniknúť pred zodpovednosťou. E, nie sú za to zodpovedné len miestne samozprávy, ale my všetci. Pačte, ale ak všetci budú hovoriť dve minúty, tak sa nedostaneme nikam. Nesiednime to. Ja trvám na tom, aby všetci dodržali rečnícky čas. Ešte, že táto téma je veľmi dôležitá, je to veľmi citlivá téma, zaujímavá téma, ale ja vás prosím, Neopakujte tie obvinenia, neopakujte poznámky a otázky, ktoré už zazneli. Sústredte sa na to nové, čo chcete povedať, tak, aby ste sa zmestili do jednej minúty. Prosím vás. Teraz dáme slovo výboru pre zamestnanosť. Pán Öry, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, vážený pán Eh, predseda, naozaj musím povedať, že mám šťastie a to eh, dvojnásobné šťastie, pretože pred tromi rokmi EPP prijalo prístup, globálny prístup, európsky prístup a výbor pre zamestnanosť prijal správu o integrácii Rómov E, prebral to od predchádzajúcich parlamentných cyklov. Zhodli sme sa na tom, že potrebujeme e, spojiť úsilie a že bude potrebné skoncentrovať sa na zaškoľovanie, vzdelávanie a zamestnanosť tohto etnika. E, treba pripomenúť aj sociálne a regionálne fondy, ktoré treba využívať, treba vyhodnotiť prijaté opatrenia, treba vyhodnotiť ich efektívnosť a využitie. Rovnako je potrebné pozrieť sa na to, či tieto peniaze naozaj sa dostali k svojim adresátom a či sme nejaké výsledky dosiahli. Ďakujem. Eh, Ďakujem. Keďže nemáme veľa času k dispozície, začnem timingom. Myslím si, že aprílové oznámenie komisie bolo veľmi dôležité. Teraz tu ide o aplikáciu e, tejto správy. Chudoba sa často koncentruje do mikroregiónov a preto je potrebné prijať programy, ktoré by mali e, na zreteli všetky tieto mikroregióny, často tam chýbajú ľudské zdroje a preto je naozaj potrebné dobre využívať peniaze, efektívne využívať peniaze. Absolútne je potrebné pomáhať podnikom, rómskym podnikom, eh, udeľovať im úvery, poskytovať im kredity, pretože často ide o podniky, ktoré nemôžu požiadať banky o kredity, treba sa snažiť o maximálnu integráciu a treba sa pozrieť na to, že tento problém nie je problémom e, zlého využívania peňazí, ale že kríza takisto e, zvýšila utrpenie Rómov. Ďakujem, vážený pán predseda. 60 minút to je málo času. Najskôr chcem e, poblahoželať pani podpredsedničke e, Reding aj komisii za pevnosť postojov, ktoré prejavili. A po druhé chcem pripomenúť, že e, Lisabonská zmluva a charta práv občanov má záväznú silu. Keď sa hovorí o hodnotách, tak to sú hodnoty, ktoré majú bojovať proti diskriminácii. Ide tu o slobodu pohybu a je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa aj v praxi uplatnili. Som veľmi rád, že občan, ktorý e, naozaj nemôžeme dopustiť, aby Rómovia boli diskriminovaní, ale nemôžu sa dopúšťať ani zločinov. E, to sa musí tiež zabezpečiť. No a na záver, aby som E, ešte povedal niečo k tomu, čo odznelo z úst pani e, Malstrom, tak ja keď si myslím, že by bolo potrebné, aby to, čo tu odznelo, bolo začiatkom dlhodobého záväzku v prospech tohto etnika. Ďakujeme, pán Ernst. Mrs. Ernst. Pani Ernst. Pani Ernst. Mrs. Ernst. Ďakujem pekne a ja budem stručná. Najskôr chcem poďakovať pani Redingovej. Aj napriek tomu, že mám iba minútu, chcem využiť aj ten čas na to, aby som jej poďakovala. Po druhé, jedna konkrétna otázka týka sa 15. októbra. Dajme tomu, že francúzska vláda nepríjme žiadne opatrenia. Ako potom bude pokračovať tento postup a čo to bude znamenať pre Rómov? E, dajme tomu na druhej strane, že dôjde k zmene a aplikácia smernice e, bude pokračovať správne. Čo bude toto znamenať pre tých Rómov, ktorí už boli vyhostení? To by som veľmi rada vedela. A po druhé, e, tá pracovná skupina zameraná na Rómov sa nemá týkať len Francúzska, ale celej Európskej únie Veľmi by ma zaujímalo, ako to funguje a predovšetkým by som rada povedala, že my ako poslanci Európskeho parlamentu by sme mali byť zapojení do tohto úsia a nie len e, tým, že budeme spravodajcovia. Prosím, zamyslite sa nad tým a predložte nám nejaký návrh. Ďakujeme, pán Fos. Ďakujem. Aj ja by som využil e, svoj čas na priame otázky. Poprvé, Aké reálne podľa vás je, že členské štáty skutočne budú čerpať prosvedky z komisie, keď musia sami šetriť aj vzhľadom na to, že integrácia tých, ktorí sú už v krajine a ktorí sú trvalo usadení v tej danej krajine už 30-40 rokov, e, nefunguje vzhľadom aj na to, že máme v celej Európe vývoj, kde E, sa skôr e, občania sústredujú na ten národný prvok vo svojom povedomí. Okrem toho je tu aj otázka, ak členské štáty sú vyzvané, počúvame, že máme niečo e, v sebe rasistické, že diskriminujeme, Ehm, napríklad možnosti e, štrukturálnych fondov, kohezných fondov, e, mne to príde veľmi abstraktné. Ja už som nevidel ešte žiadny prípad, že by došlo k takejto komplikovanej situácii a že by sa to aj dokázalo. A ďalej, ak máme smernicu z roku 2004, tak tá predsa v roku 2006 musela byť implementovaná najneskôr. A ak dochádza k takýmto nedostatkom vo všetkých štátoch, tak musíme to pozornejšie sledovať predsa. Ďakujem pekne, pani Romero. Ďakujem, pán predseda. Pán komis- pani komisárka, pán komisár, nemôžeme hovoriť len o slobodnom pohybe a občianstve, ako keby e, cigánske obyvateľstvo bolo považané za občanov, ako keby tu došlo k individuálnemu pohybu. E, cigánske obyvateľstvo má svoju vlastnú históriu a toto je jedna z otázok, ktoré neboli vyriešené v politike rozširovania, lebo to, k čomu teraz dochádza k EÚ, je opakovaním sa histórie otroctva, lebo toto obyvateľstvo naozaj je prítomné v mnohých krajinách a teraz má voľný priestor na pohyb v rámci EÚ. E, v bývalých E, sovietských republikách nedávali občianstvo týmto občanom. Takisto počas e, balkánskych vojen boli, e, títo občania neboli prichyľovaní, takže byť občanmi je nevyhnutné 80 cigánskych obyvateľov nepozná svoje práva, svoje povinnosti, takže čo treba urobiť prvé je pozitívna diskriminácia, aby títo ľudia sa cítili ako občania. Ďakujem. Ďakujem, vážený pán predseda. E, pokiaľ ide o podstatu vystúpenia komisárov, ja zdieľam to, čo už tu bolo povedané. A pani Redingová, k tomu, čo ste povedali vy, bola by som rada, keby ste nám spresnili, ak som to dobre pochopila, vy, vy pošlete e, francúzsku list a ak do 15 a do 15. oktobra Francúzsko nebude obvinené. Ak Francúzsko poskytne všetky potrebné informácie komisii, tak sa nestane nič. Prosím vás, odpovedzte mi veľmi jasne, áno, nie. Po druhé, bola by som rada, keby ste mi vysvetlili, lebo tam diskutujeme o Rómoch, ale k tomu môže dôjsť aj v iných typoch práce medzi komisiou a parlamentom tom. Všimla som si medzi informáciami, ktoré mi poskytla vláda, že pri transpozícii smernice francúzska vláda e, zaslala komisii istý počet dokumentov v rokoch 2006-2007. Dostali ste tri. Jedno oznámenie v 2006 a tri v 2007. A tam sa hovorilo o tom, čo sa deje ako vyzerá situácia v oblasti transpozície smernice. A od roku 2007 sa situácia vôbec nepohla. Ešte dve sekundy, lebo to, čo tu hovorím, to je emblematická situácia. Nič sa nestalo, žiadne upozornenie voči Francúzsku komisia nevyvodila. A teraz nám komisia vysvetľuje, že smernica bola vo Francúzsku zle transponovaná. A ja si kladiem otázku, prečo sa komisia za tie časy neozvala a prečo vaše oddelenia nič neurobili. Ďakujem pekne teraz pani Romana Blonto, posledná minúta v tomto kole. Chcela by som e, vyjadriť svoje uspokojenie, pokiaľ ide o rozhodnutie Európskej komisie. Je to veľmi silný signál členským krajinám Chcem povedať, že Európsky parlament, komisia a členské štáty musia všetci spolu prispieť k vyriešeniu tohto problému, e, čo môže viesť k efektívnej stratégii. Cieľom takej stratégie by mala byť e, zmena pozície e, Rómov a nie ich uzatváranie do get. Na to je potrebná sociálna integrácia, v rámci ktorej má prevažovať miesto pobytu a nie európske občianstvo. A som presvedčená, že vďaka dobrej spolupráci tento cieľ dosiahneme. Komisár Andor hovoril o dobrých praktikách. Mohli by ste nám poskytnúť k dispozícii tieto e, osvedčené e, spôsoby, ktoré sa už uplatnili? Best... Ďakujem pekne. Teraz dám slovo opäť komisárom. Nech sa páči. Snažte sa byť čo najstručnejší. Súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že musíme sa sústrediť na deti a na mládež. Myslím si, že toto je ten dôležitý prvok, ktorý zdôrazňuje aj vaša spravodajkňa vo svojom dokumente. A toto je jedna z priorít, ktorú chceme využiť v konkrétnych krokoch, ktoré budú výsledkom činnosti pracovnej skupiny. Ešte predtým je však dôležité, aby pracovná skupina skutočne analyzovala veľmi podrobne, ako sa finančné prostriedky využili, respektíve nevyužili. A z akých dôvodov e, napríklad e, to, čo bolo účelovo viazané, nebolo využité alebo nebolo investované my k tomu musíme pristupovať čo najreálnejšie. Nemá význam formulovať krásne kvetnaté vety. Musíme sa snažiť nájsť reálne spôsoby riešenia problémov spoločne s lenskými štátmi, s regiónmi a s miestnymi zastupiteľstvami. Ďalej, čo sa týka charty. Charta je nová a dopad a zapracovanie charty do legislatívy Európskej únie a do výkladu legislatívy Európskej únie ešte neprebehlo vo všetkých členských štátoch. Musíme k tomu pristupovať eh, postupne. Ja v októbri eh, predložím analýzu toho, čo charta zmení v zákonodárstve a v, vo výklade legislatívy v členských štátoch. a potom samozrejme predložím túto správu aj parlamentu. Zazneli tu konkrétne otázky na Margo toho, prečo smernica o voľnom pohybe, ktorá pochádza z roku 2004, ešte stále nebola v plnej miere implementovaná vo všetkých členských štátoch. Francúzsko je jedným z takýchto prípadov prečo sme nezakročili dosť dlho. Nuž, k tomuto môžem povedať eh, len toľko, môžem vlastne zopakovať to, čo som povedala po svojom vypočutí. Počas vypočutia som eh, vám oznámila, že v oblasti slobôd sme eh, vo veľmi odlišnej situácii teraz, keď už máme v platnosti chartu, ako sme boli predtým sme teraz v úplne inej ére. Je potrebné uvedomiť si, že je tu nulová tolerancia v oblasti implementácie jednotlivých smerníc, nielen tejto konkrétnej smernice. Sú aj iné smernice, ktorých sa to týka. A ja v prvý deň svojho mandátu som sa začala zaoberať dianím v tejto oblasti a spolupracujem s členskými štátmi, aby sa veci postupne menili. Cieľom komisie nie je postaviť členské štáty pred súd. To nie. Cieľom komisie je zmeniť situáciu, e, v, ktorá je zakorenená v členských štátoch a to čo najviac v prospech našich občanov. A práve to som spomenula a, a o to som sa snažila v februári na základe smernice z roku 2004. Niektoré členské štáty sa posunuli dosť výrazne a snažia sa skutočne riešiť problémy vo svojej legislatíve a po svojom výklade legislatívy, ale sú aj členské štáty, s ktorými eh, má isté ťažkosti a ďalej členské štáty, ktoré nezaznamenajú vôbec žiadny pokrok. Teda, keďže sme eh, boli na úrovni veľmi konkrétnej otázky, vám môžem vám povedať, že ak procesné práva by boli bývali implementované do francúzskej legislatívy, tak by nedošlo k takýmto problémom, ako ktoré sme zaznamenali počas letných mesiacov. Teda tieto veci sú veľmi úzko prepojené, tieto procesné práva v smernici o voľnom pohybe a tiež diskriminácia, ku ktorej došlo e, počas leta. Čo urobíme, ak francúzske orgány nezareagujú? No už to je veľmi dobrá otázka. Ja sa spolieham na francúzske orgány, ktoré na najvyššej úrovni štátu uviedli, že budú v plnej miere reagovať na otázky, ktoré inštitúcie a konkrétne komisia, ktorá má na starosti dodržiavanie zmluv, im položí a budú sa snažiť konštruktívne riešiť problém. Už sa nám podarilo tým, že sme zasiahli že zmenili veľmi rýchlo ten obežník z 5. augusta, ktorý zjavne bol proti akékoľvek legislatíve Európskej únie. únie. Otázka, ktorú som položila v mene komisie francúzským orgánom dnes je, ako presne eh, sa to odzrkadlilo v praxi, ako sa vykladá tento nový obežník, aké práva má jednotlivé na základe neho. Hovoríme tu o právach nie skupiny, ale o právach eh, každého jednotlivého občana. Či tie procesné práva sú poskytnuté eh, týmto občanom alebo nie. A ak boli poskytnuté, aké dôkazy eh, o tom máme, musia predsa byť nejaké dokumenty, ktoré to dosvedčia. Ja si teda počkám na konkrétne výsledky, potom e, budem analyzovať e, reakcie francúzskej strany s e, pomocou právnej služby, ktorá veľmi jasne uviedla, že potrebujeme tieto dôkazy predtým, ako môžeme prijať nejaké ďalšie kroky. Teda dajme teraz Francúzsku priestor, aby konkrétne odpovedalo na otázky, ktoré sme im položili. Ďakujem. Ďakujem. Pán komisár Andor, máte k tomu čo dodať? Ak môžem, rád by som spomenul Fínsko. Fínsko preto, že som tam bol v máji a počas jednodňového stretnutia s vládou a parlamentom a tlačou bola hlavnou otázkou rómska otázka. Oni boli veľmi pyšní na to, veľmi hrdí na to, ako sa im podarilo zaintegrovať Rómov do miestnych komunít. Fíni jednoducho nechápali, čo sa to deje v iných krajinách EÚ. Takže toto by sme si mohli prediskutovať a opäť chcem zdôrazniť, že so, z ich skúseností, aj keď podmienky a životné prostredie sú tam odlišné, myslím si, že sa máme od Fínov čo naučiť. Toto je odpoveď na vašu otázku. Máme sa čo naučiť zo skúseností tých, ktorí desegregovali školy, ktorí urobili pozitívnu diskrimináciu, ktorí sa zacielili na presný rozvoj zručností, ktoré a to fungovalo, ktorí sa zacelili na rozvoj učňovského školstva a vytváranie pracovných miest, takých, ktoré nevyžadujú veľkú odbornosť, ale ktoré potrebujú, aby tam pracovali ľudia bez vzdelania alebo s nízkou odbornosťou. Toto sú všetko konkrétne veci, ktoré dláždia cestu e, našim politikám v období vypracovávania flexy pracovnej politiky v období hospodárskej krízy. Podobne ako ste sa vyjadrili, sú mnohí ľudia, ktorí boli v rôznych častiach sveta a mali možnosť sa zoznámiť s iniciatívami alebo odštartovať rôzne iniciatívy v nových členských štátoch EÚ a na Balkáne. Ale keď hovoríme o mikrofinancovaní, toto nie je len o peniazoch. Mikrofinancovanie môže mať obrovský vplyv na komunitu, môže znovu oživiť malú, ale aj veľkú komunitu a mikrofinancovanie je silou, ktorá môže ochrániť jednotlivca pred marginalizáciou a pádom do chudoby. Ďalšia vec je je mm, evangelizácia. Ja som hovorila aj s kardinálom, aj s inými náboženskými predstaviteľmi, kedy sa medzi romskými komunitami šíri náboženské presvedčenie a týmto spôsobom sa komunita pozdvihuje na vyšší úroveň. Myslím, že jednotlivé cirkvy by sa tiež mohli zapojiť do našich úsilí, ale nemali by sme si robiť ilúzie, že tu je nejaké magické riešenie, ktoré za noc vyrieši tento problém. Tento problém je výsledkom niekoľkých desaťročí ľahostajnosti. Aj keď spojíme sily, aj keď nájdeme to najlepšie riešenie, aj keď nastavíme veci čo najlepšie finančne, aj tak nás dlhá, čaká dlhá cesta. Ďakujem. Ďakujem. Teraz bude druhý, druhé kolo. Pani Figuerero z Výboru pre zamestnanosť. Ďakujem, pán predseda. Poprvé chcem povedať to, že prirodzene odsudzujeme to, čo Francúzsko urobilo a čo urobili aj iné krajiny vo vzťahu k Rómom a s veľkým záujmom sledujeme vývoj situácie z hľadiska práva. Trvám však na tom, čo je obsahom druhého bodu. A ak mám použiť slova pani komisárky Reding, Nemôžeme zostať pri e, krásnych slovách. V tejto chvíli je dôležité, aby sme prešli k praxi. A to si vyžaduje globálne politiky, ktoré by e, skutočne zdôrazňovali zamestnanosť, boj proti chudobe a boj proti nerovnosti, aby všetci občania mali pocit, že sú integrovaní a aby E, sa nepoužívali cigáni na odputanie pozornosti od sociálnych problémov. Po druhé, sú potrebné takisto aj politiky nielen integrácie, ale aj sociálneho, ekonomického a kultúrneho pozdvihnutia týchto ľudí. E, predsa sú to občania EÚ. A kladiem si otázku, že čo sa bude robiť v tomto smere. Ďakujem pekne, pán Ďakujem. To, že tí, ktorí sa vrátili z Francúzska, boli Rómovia, vedie k dojmu, že boli vyhostení práve preto, že sú Rómovia. Francúzsko tvrdí, že ich vyhostili preto, že mali konkrétne činnosti a nečinnosti. Ehm, to, že došlo k diskriminácii, vychádza z tvrdenia, že zo všeobecňovanie nemôže ehm, oprávňovať dojmy o ľuďoch. Avšak aj keď Ehm, vedúci skupiny socialistov opísal Rómov ako ťažkú, komplikovanú menšinu. Ostatní tvrdia, ehm, že je potrebné dodržiavať legislatívu a zákony. Je však jasné, že tvrdili, že Rómovia boli zapojení nejakým spôsobom do trestnej činnosti. Pred niekoľkými mesiacmi na vypočutí vo výbore Libe o obchodovaní s ľuďmi som sa pýtal, či nejaké skupiny obyvateľstva sú nejakým spôsobom zapojení do tejto činnosti obchodovania s ľuďmi. Zástupca Europolu odpovedal, e, že Rómovia sú zapojení vyčlenili obrovské finančné prostriedky a bol prerušený. Thank you for your choice. Ďakujem pekne, že ste sa sám takto zastavili e, prvým e, úderom kladivka. Pani Blinkevičiute. Ďakujem, pán predseda. Rómovia a rómska otázka odhalila, že francúzska vláda neuplatnila smernicu, netransponovala ju do vnútroštátneho práva. Možno po ďalšom škandále odhalíme, že ani iné členské štáty netransponovali túto smernicu. Neindikuje to náhodou, že komisia má veľmi málo pák, aby prinútila členské štáty nasledovať pravidlá. Na druhej strane mnoho ďalších fondov bolo nasmerovaných tak, aby podporili rómskú integráciu a mienime ich presmerovať. Prečo? Dnes veľa o tom rozprávame, ale to, čo sa udeje za 10 alebo 15 rokov, zaručuje, že sa nevrátime k takejto istej debate a nebudeme konštatovať, že sa nič nedosiahlo napriek tým peniazom. Podľa mňa by sme radšej mali odštartovať širokú osvetovú kampaň. Vážený pán predseda, dovolte mi povedať keby, toto. Keby ste mi boli dali 10 minút, bol by som odpovedať na mohol odpovedať na mnohé otázky, ktoré tu odzneli z úst kolegov ohľadne problémov v Rumunsku, e, to je moja krajina, a problém Rómov v Rumunsku. Pripravil som si veľmi dlhé vystúpenie a keby si to pani komisárka želala, môžeme tento materiál poskytnúť k dispozícii. E, máme veľké ťažkosti s riešením rómskej otázky, pretože rómske problémy neboli nikdy jasne definované. Vždy sme sa snažili e, zvaľovať zodpovednosť na režim a všetky pokusy o definovanie rómskeho problému v národnom kontexte vzhľadom na to, že e, rómske etnikum nemalo nikdy svoj štát, vždy končilo len e, nezdarom. Francúzsko má, má morálne alebo sociologické práva vyhosťovať Rómov. V tomto smere podporujeme komisiu a komisárku ohľadne spustenia e, žaloby, lebo to by potom e, jednoducho odradilo všetky ostatné štáty, ktoré chcú nasledovať francúzsky príklad. Európska komisia by mala prijať e, program na komunitárnej úrovni. Ďakujem pekne e, ja musím... Eh, ja som dostal iba minútu rečnického času, ale musím povedať, že tento problém nevznikol iba dnes a nie iba vo Francúzsku a nie iba s Rómami. Aj iní európski občania mali problémy. Eh, bolo im zakázané používať materinský jazyk, boli kriminalizovaní kolektívne a tak ďalej. Chcem požiadať komisiu, aby vždy keď základné princípy Európskej únie a ľudské práva budú porušené, aby e, konala odhodlanejšie. Bohužiaľ sú tu členské štáty, e, ktoré nemajú problémy s Rómami a e, s menšinami, lebo jednoducho nepripúšťajú existenciu menšín a týchto problémov. A, ale vlastne myslím si, že Európska komisia by nemala byť tým červeným hasickým autom, ktoré ide vždy, keď sú problémy, ale mali by ste konať aj preventívne pri dodržiavaní základných princípov. Ďakujem pekne. E, ja e, by som poskytla svoj rečnícky čas pánovi Boskurt. Ďakujem pekne, pani Reding. Ja by som rada počula z vašich úst to objasnenie toho, čo ste uviedli. E, uviedli ste v prvom bode, že chcete e, prehodnotiť jednotlivé prípady, ale jedna vec, e, ktorá bola problematická s tým kolektívnym vyhostením, bola, že boli to kolektívne vyhostenia. Ďalej ten obežník, ktorý bol zverejnený 5. augusta, ale až 15. septembra bol pozmenený. Teda trvalo niekoľko týždňov, ľudia boli vyhosťovaní v dôsledku svojej etnickej príslušnosti. Budete to nejako um, vyhodnocovať na základe jednotlivých prípadov? Myslím si, že je potrebné pozrieť sa na tento obežník, pretože na základe neho je jasné, že išlo o diskrimináciu. Pani Akosari, ďakujem pekne. Ja by som sa rada pridala k tejto diskusii a rada by som položila dve zásadné otázky. Poprvé, domnievam sa, že tento proces spustí zlepšenie pozície Rómov v spoločnosti a po druhé, to zlepší dôveryhodnosť Európskej únie v očiach občanov a síce toto je zrejme poprvýkrát, keď komisia konečne sleduje dodržiavanie hodnôt a dodržiavanie základných princípov Európskej únie a rovnocenosť občanov. V minulosti komisia totižto obhajovala vnútorné trhy, naplňanie hospodárskej súťaže a spúšťala konanie vo veci porušenia legislatívy. Toto je poprvýkrát, keď sa začalo takéto konanie vo veci zásadných, základných hodnôt a preto je to také dôležité. Myslím si, že je dobré, že pán Andor vypichol ten príklad Fínska, pretože vo Fínsku sa e, skutočne divíme, ako je možné, že z, druhej kraj- z jednej krajiny Európskej únie príde taká veľká skupina žobrákov do druhej krajiny. E, to spôsobuje, e, že dôveryhodnosť Európskej únie klesá. Chceme teda oceniť to, že pán Andor si všimol túto skutočnosť pani Papadopoulos. Κυρία Ρέτινγκ, έχω ακούσει και ενθουσιάστηκα από τη δυνατότητα. Ďakujem pekne, pani Reding. Ja som si vypočula váš príspevok a urobil to na mňa veľký dojem. Dnes ste opätovne zapakovali, že je dôležité dodržiavať ľudské práva aj v prípade Rómov. Rada by som spomenula aj iné menšiny. Je mnoho iných menšín, ktorí tiež trpia. Spomenuli ste voľnosť pohybu. Ja pochádzam z Cypru a viem, že veľmi často sa počúvajú reči o slobode pohybu, ale sú tu demokratické nedostatky a nemáme žiadne praktické mechanizmy, žiadne smernice, žiadne uznesenia v tejto oblasti. Aj charta základných práv je tam to nedostatočná. Ja sa chcem opýtať, odkiaľ pochádza vaša nádej, že teraz skutočne e, sa Využijete praktické možnosti na aplikáciu e, týchto nových princípov. E, to všetko, čo hovoríme, to sú zase pekné slova, e, pekné vyhlásenia, ale bola by som rada, keby sa to aplikovalo aj v praxi, pretože inak pochybujem o našom skutočnom cieli. Už celé roky čakáme na konkrétne kroky a nevidíme ich. Благодаря, господин председател. Чудесно е това, че до година през... Пан Кос, ďakujem za slovo, pán predseda. Je fajn, že budúcu jar Európska komisia a pani Redingová osobne dostane presnú informáciu o spôsobom, aké, akými členské štáty pomíňali peniaze. Podľa mňa bude veľmi dôležité, aby vznikla aj paralelná správa, aby individuálne členské štáty poskytli informácie o štruktúrach, prostredníctvom ktorých inštitúcie konali v minulých rokoch. Prečo napríklad v Bulharsku boli dôležité organizácie rozpustené, ktoré boli veľmi dôležité pre Rómov, napríklad Agentúra pre demografický rozvoj. Prečo Komisia pre protidiskriminácii, ktorá funguje u, u nás, bola okresaná? Tieto inštitúcie by sa mali práve posilniť skvalitniť ich práca, nie ich znižovať ich váhu alebo ich zruš- Nebudeme vedieť viac informácií o situácii, ak budeme rušiť takéto inštitúcie priamo členských štátov. Druhé kolo, pán Ní Gomez. Chcela by som komisii a pani komisárke vyjadriť moju podporu ich opatrenia a rozhodnutí. Nemôžeme hlásať ľudské práva vo svete, ak nebudeme dbať o ich dodržiavanie v Európe. Všetci sme európskymi občanmi. V mojej krajine využívame európske peniaze na e, podporu integrácie cigánskeho obyvateľstva. Sú to naozaj veľmi úspešné projekty. Máme sprostredkovávateľov, ktorí sú platení z európskych peňazí a hlavným aspektom však musí byť politická vôľa, politické líderstvo. Chcela by som sa pani komisárky preto spýtať, čo si myslíte, čo je možné urobiť a čo by, e, čo, čo by ste robili, pokiaľ ide o Rómov z Rumunska? E, čo hovoríte o nepriateľných vyhláseniach prezidenta Basesku o rómskych spoluobyvateľoch, ktoré vyvolávajú už isté pochybnosti o tomto etniku? Make it your best. Teraz opäť dávam slovo komisárom. Nech sa páči. Myslím si, pán predsedajúci, že to, čo môžeme robiť spolu, je postaviť sa proti tomu, čo sa deje. Neodvrácať zrak. Každý z nás, aj každý v členskom štáte, ktoromkoľvek, aj v malých členských štátoch, aj všetci v komisii, ak sa všetci postavíme a prehovoríme a ak využijeme každý tie nástroje, ktoré máme k dispozícii, a ktoré sme schopní aktivizovať, potom budeme mať veľmi jasný právny prípad. A práve preto v roku vo februári v roku 2011 preskúmam, čo sa deje vo všetkých členských štátoch ohľadne implementácie alebo neimplementácie smernice o voľnom pohybe. Pretože nejde len o jednu zo smerníc, hoci ako smernicu. Je to smernica, ktorá súvisí s ľudskými právami, s našimi základnými hodnotami. Nie je to smernica, ktorú niekedy niekto zostavila, ktorá eliminuje všetky možnosti štátov konať proti jednotlivcom, ktorí páchajú trestnú činnosť alebo sa nesprávajú náležite. Práve naopak, smernica veľmi jasne hovorí, aké opatrenia môžu byť použité v členskom štáte kým uplynú 3 mesiace prítomnosti cudzieho štátneho príslušníka v krajine alebo potom, čo uplynie táto trojmesačná lehota. Ale, čo je veľmi dôležité, každý človek, každý európsky občan má právo, aby sa s ním zaobchádzalo podľa postupov a pravidiel, ktoré sú dohodnuté a ktoré chránia jednotlivca, aj keď je obvinený z niečoho nevhodného, nekalého. Všetky tieto pravidlá treba aplikovať. Takisto cezhraničné záležitosti. A je tu veľmi dôležitý prvok, ktorý máme pred sebou na stole. Justícia a spravodlivosť musí sa stať realitou. Nesmie ísť o diskrimináciu voči tým alebo iným ľuďom, skupine ľudí. Sme v novom prostredí, pohybujeme sa po novej pôde, pretože teraz máme platnú Lisabonskú zmluvu, ktorá zasahuje aj do priestoru justície. A keďže máme chartu základných práv, ktorá funguje na všetkých úrovniach a ktorá sa dá aplikovať na všetkých úrovniach, vy ako parlament a my ako komisia musíme neustále hlásať, že tieto veci sú veľmi dôležité. Ja som vždy šokovaná, keď sa dopočujem, že komisia nemieni presadzovať právo. Po prvý raz komisia ako celok, ako kolegium komisárov sa postavila a odštartovala žalobu, odštartovala súdne preskúmanie a politicky a nahlas pomenovala svoje kroky že tak mieni urobiť. Toto je veľmi silný symbol. Nepodceňujte silu tohto kroku komisie, ktorý dnes urobila. Nie je to absolútny krok, komisia má predsa pravidlá, podľa ktorých postupuje, nie je to absolutistický krok, nie je to preto, že by komisia sa zrazu rozhodla, že ide niečo urobiť. Vôbec nie je to preto, že komisia jednoducho aplikovala pravidlá, ktoré sú platné. Je to otázka realizácie smernice. Táto realizácia nám dáva priestor konať. Ak je problém už viac menej vyriešený, napríklad zajtra, ak niektorý členský štát ho vyrieši, Samozrejme, že nepožedieme takýto štát pred súd. Dlhá súdna procedúra, ktorá sa ešte len začala, je pred nami a dúfam, že všetky súdne preskúmania, ktoré dnes a zajtra začnú, hádam, nebudeme musieť dokončiť, pretože možno o mesiac alebo o 5 mesiacov pominie dôvod, prečo by sa mali tieto štáty zodpovedať pred súdom a aktivizujú sa a odstrania tento problém. Teraz niečo k zamedzeniu diskriminácie musíme veľmi jasne a zreteľne zistiť, ktoré fakty sú pravdivé, podrobnosti, konkrétnosti, nie teórie. Nehovorím tu o politických zárukách, hovorím tu o faktoch, o číslach, o tom, ako sa správali úrady a ako správanie sa úradov ovplyvnilo jednotlivých občanov chcem mať dokumenty, ktoré budú dokazovať správanie týchto orgánov alebo ktoré budú dokazovať, že ich správanie bolo v poriadku a v súlade s pravidlami. Ale veľmi jasne hovoríme, že všeobecné politické záruky, ktoré nám zatiaľ boli poskytnuté, nám nestačia. Berte to prosím ako veľmi dôležitý krok vpred a berte to ako komisiu, berte nás ako komisiu, ktorá aplikuje to, čo sa napísalo v nových zmluvách. Možno sa takéto niečo predtým nikdy nestalo, pretože predtým sme e, nové zmluvy nemali. Nemali sme chartu základných práv EÚ. Celé legálne právne prostredie sa zmenilo a ten, táto zmena právneho prostredia sa odráža aj v praxi. A keď všetky inštitúcie sa budú správať podľa toho istého, tak by sa takéto niečo nestalo. Ďakujeme. Nech sa páči, vyjadrite sa, pán komisár Andor. Dovolil by som si dodať ďalšie rozmery tejto rozprave. Kľúčový dôvod, prečo hovoríme o tejto téme, sú udalosti vo Francúzsku, následky a reakcia komisie. Ale ešte predtým mnohí občania, európsky občania venovali pozornosť rómskej otázke výraznejšie než v minulosti, pretože títo žobraci, ktorí sa objavili na uliciach miest, sú noví, predtým ich nepoznali, predtým sa neobjavovali. Ďalej sa e, objavovala drobná kriminalita, isté spoločenské javy, ktoré mali dopad na to, že existuje spoločenská a hospodárska kríza. Rád by som upriamil vašu pozornosť na širšie sociálne a demografické trendy v tých členských štátoch, kde žije veľmi veľa Rómov, nie, nie len 5, ale niekde 8 až 10 máme aj štáty, kde ich je viac, tam sú demografické trendy veľmi jasné. A teraz vidíme, keď porovnávame výkonnosť škôl, že školy nevedia Romov podchytiť, nevedia využiť e, začlenenie Romov do spoločnosti. Romovia sa nedostanú na trh práce. Je to, u nich je úspešnosť men, menšia ako 40-percentná. Svetová banka vykonala štúdiu hospodárskych strát ktoré vznikajú v dôsledku toho, že sa Rómovia náležite nezačlenia do celej spoločnosti, takisto vypočítala stratu na daniach, na daňových výnosoch. Máme mnohé dôvody sociálne, etické, spoločenské, ale aj hospodárske dôvody existujú, prečo musíme túto otázku riešiť komplexným spôsobom a nastaviť naozaj také podmienky, ktoré sa musia dodržiavať. Toto je ten rozdiel medzi predchádzajúcimi programami napríklad v rámci Európskeho sociálneho fondu. Teraz musíme nastaviť podmienky tak, aby odrážali širší sociálny rámec, projekty štrukturálnych fondov, napríklad, pretože musíme zvrátiť e, tieto znepokojujúce spoločenské trendy. Neobávam sa, že by sa dynamika spomalila, pretože táto otázka je naozaj v centre verejnej diskusie v Európe a zostane v centre, pretože tieto spoločenské problémy sa len tak ľahko neodstránia, nezmiznú, pretože ani hospodárska kríza len tak ľahko nezmizne a spoločenské dopady krízy vidíme všade okolo nás. Hovoril som so zástupcami maďarskej vlády, to je ďalšie predsedníctvo rady, a predpokladá sa, že vzniknú nové rómske politiky, nová politika pre rómske začlenenie do spoločnosti, takže očakávam, že maďarské predsedníctvo rady sa bude venovať hlbšie tento téme. Aby som e, zvyšil vašu informovanosť, počul som ho aj ďalších kultúrnych aktivitách, napríklad poslancom parlamentu premietali film o tom, ako žijú Romovia v severovýchodnom východnom Maďarsku. Je tu taká ponuka na film a tí z vás, ktorí ste ho ešte nevideli, prosím, choďte si ho pozrieť. Nejde vždy len o napredovanie, niekedy ide aj o regresiu. Bulharský prípad, ktorý konkrétne spomenul, niektorý rečník je naozaj relevantný. My, ktorí pracujeme s Európskym sociálnym fondom, to predstavuje problém, pretože niektorí administrátori, ktorí, ktorí boli vyškolení tak, aby vedeli využiť prostriedky Európskeho sociálneho fondu boli neskôr prepustení a samozrejme tým sa kapacita e, prakticky využiť tieto prostriedky znížila. Ja sa obratím na e, podpredsedu vlády Bulharska a ten ma určite bude informovať o tom, čo v praxi sa deje, aj o úsiliach novej vlády a bude mať príležitosť vysvetliť komisii prístup Bulharska k tejto veci. Čo sa týka Rumunska. S rumunskou vládou v oktobri bude mať šancu hlbšie sa zoznámiť s celou vecou. 12. a 13. oktobra sa totiž to bude konať konferencia na najvyššej úrovni. Dúfame, že príde aj pán prezident Bašesku, aj zástupcovia vlády, aj premiér. Takže tieto rozhovory, ktoré budú prebiehať, naozaj budú s tými správnymi predstaviteľmi, s tými pravými krajinami a dúfam, že prispiejú k pokroku a napredovaniu tejto veci. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Otvárame tretie kolo, začína pán Klejs. Ďakujem. Chcel by som vám položiť otázku, pani Reding. Už ste sa ospravedlnili alebo nie francúzskej vláde, pretože ste urobili také groteskné porovnanie s druhou svetovou vojnou. E, k tejto téme boli také protirečivé správy. Môžete nám o tom viac povedať? A potom, voči ktorému z členských štátov chcete začať vyšetrovanie? Ďalej, kladiem si otázku, ako je možné oznámiť, ako k tomu došlo pred niekoľkými týždňami, že sa bude kontrolovať do akej miery národné alebo európske fondy, ktoré sú určené na integráciu Rómov, boli dobre využité. Tieto problémy pretrvávajú v Rumunsku a v Bulharsku a tieto krajiny majú tendenciu exportovať svoje problémy do iných členských štátov a potom vlastne vykonáte voči štátom, eh, kde sa eh, títo ľudia nachádzajú. Takže tu ide o branie na zodpovednosť aj spoločenstva Rómov. Je tam napríklad veľká disproporcionalita v oblasti kriminality. V niektorých členských štátoch oni používajú deti na žobranie a tak ďalej. Čo urobíte s týmto? musím povedať, že toto nie je len problémom Európy, ale odpovede musia byť európske. Proces proti Francúzsku nevyrieši nič a takisto penalizovať Francúzsko nie je ani dobrá cesta, je to nespravodlivé. Francúzsko je celé desaťročia exemplárnym príkladom v oblasti prijímania. E, tam sa obyvatelia všetkých ľudí a všetkých proveniencií a etník integrujú. A keď si položíme otázku, prečo sa to deje práve s rómskym spoločenstvom a prečo to je veľký problém, pretože ten, kto prijíma, má povinnosť prijať kto si vyberie nejakú krajinu ako krajinu cieľovú, tak tiež má povinnosť prispievať k integrácii a rešpektovať zákony krajiny, ktorá ho prijam, prijala niektorí, ktorí chcú Francúzsko označiť ako za rasistickú a xenofóbnu krajinu, to je veľmi nespravodlivé ani na právnej rovine. E, to nie je správne a nič to nevyrieši. Preto chcem povedať, že ak právo na pohyb je právom, sú tu aj iné právo. Sú tu práva na vieru, sú tu práva na to, že aby sme nečakali, kým si občania vyberú e, žobranie ako spôsob obživy. Takže vidíme, že zákony, ktoré máme, sú veľmi elastické a môžu sa nimi kdokoľvek e, zaštítiť. Čiže keď, keď zásadné problémy nebudú vyriešené, tak dnes je to Francúzsko, v budúcnosti to môže byť hoci ktorá iná krajina. Takže pozrieme sa na to z tohto hľadiska. Pani Veržat. Euh, Áno, pani komisárka, ja sa chcem pridať k všetkým tým, ktorí vám poďakovali za spôsob, akým ste túto situáciu riešili. Ja som z tých Francúzov, ktorých sa niektoré vyhlásenia francúzskej vlády dotkli a nie preto, že francúzska vláda robí e, vyhlásenia e, ale niektorí ľudia sa tam môžu cítiť dotknutí, ale nie je to väčšina. A nie je to predovšetkým všetkých tých, ktorí e, rešpektujú ľudské práva. E, myslím si, že vy ste nekonali príliš rýchlo, ale určite to nikoho neudivuje. Myslím si, veľa sa, veľa sa hovorilo o obežníku, ktorý bol stiahnutý, ale e, tento obež, ale obežník z 24. júna nebol stiahnutý a na základe toho tieto vyhosťovania pokračujú. Na základe toho sa opakujú tieto e, kroky a myslím si, že e, obežník z 24. júna je takisto v protiklade s európskymi zákonmi. Tam sa žiadajú prefekti, aby evakuovali tieto nelegálne tábory, lebo je, to ohrozuje E, vlastníctvo, bezpečnosť, zdravie a aktivity miestnych občanov. E, ale vlastne kladiem si otázku, že prečo, prečo občania sa neobracali na spravodlivosť. E, tieto obežníky sa vždy obracajú na prefektov, E, ktorí mm, majú započať vyhosťovacie konanie voči tým, ktorí nemajú francúzske občianstvo. Takéto vyhosťovania sú systematické a bezodkladné, ak ide o Rómov. Chceli ste dôkazy a ja dnes môžem e, vydať výzvu francúzským starostom, aby vás upozornili, keď sa, ni, keď sa u nich táto situácia vyskytne. Už končím, odpovedá rečnička obežník z 13. septembra. Obežník z 13. septembra hovorí o 441 táborov, ktoré boli, alebo táboriaci, ktorí boli vyhostení. Určite vám francúzska vláda môže poskytnúť zoznam týchto táborov a mená ľudí, ktorí boli následne vyhostení. Ospravedlňujem sa, pánovi predsedovi hovorí rečnička. Eh, Budem stručný. Eh, pani komisárka, eh, kedy sa táto aféra voči francúzskej vláde skončí? Využíva sa tam celkom správne európska reglementácia, ale komisia žiada francúzsku vládu, aby zmenilo svoju legislatívu a sú tu aj spomenuté e, nedodržania a porušenia francúzskych zákonov. My musíme chrániť zákony a nemôžeme sa dotýkať e, zákonodarcov. E, treba sa obracať na súdy a túto otázku vyriešia vlády a nie komisia kroky, ktoré oznámila pani Reding, stratili celú svoju hodnotu, pretože je tu celá séria e, vyhosťovaní a celá séria vystúpení, ktoré evokovali druhú svetovú vojnu a ďalšie udalosti. Ja si myslím, že nedajú sa robiť porovnávania medzi e, takýmito udalosťami. Myslím si, že s tým musíme skoncovať. Je dôležité, aby sa komisia zaoberala legislatívou voči kriminalite, ktorá preexistuje v členských štátoch. Uh, Ďakujem, chýba mi tu rodový rozmer v tejto rozprave. Preto by som rada vyzvala tie molkve rómske ženy, aby prehovorili a podali svedectvá o tom, ako sa masovo porušujú ich ľudské práva, ako masovo sa utláčajú a diskriminujú v ich vlastných komunitách. Bola by som rada, aby sa s nami podelili o príbehy napríklad dievčat, ktoré nesmú ísť do školy, pretože musia zostať doma a starať sa o bratov, sestry, domácnosť a potom musia mať sexuálny vzťah, musia sa vydať, narodia sa im deti a toto všetko vo veľmi mladom veku a to je, veku a to je prekážka ich vzdelávaniu a sociálnej integrácii, spoločenskej člene integrácii chcem počuť svedectvá o masovom obchode so ženami a ich prenasledovaní. Vážená pani komisárka, podľa moderných ľudských práv, podľa teórie o moderných ľudských právach, porušovania ľudských práv v súkromnej sfére súkromnými aktérmi sa tiež považujú za niečo, čo má riešiť štát a takisto aj Európska únia. A Európska únia tu má povinnosť konať proti takýmto porušeniam ľudských práv. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Helmer. Ďakujem pekne, pán predseda. Mali by sme si spomenúť, že ľudia, ktorých tu obraňujeme, si postavili nelegálne tábory na pozemkoch iných ľudí a boli deportovaní nie preto, že sú Rómovia, ale preto, že sa správali protizákonne a pretože nehľadali si prácu. Nielen vo Francúzsku, takisto v Británii, v regióne, odkiaľ pochádza, máme závažné problémy s podobnými tábormi a osadami, ktoré znepokojujú ľudí. Počuli sme veľa o práve na nediskrimináciu a čo tak majetkové právo? Čo niekto, kto vlastní pôdu a zistí, že na jeho poli je 10 karavanov alebo maringotiek, okolo ktorých sú pohádzané smeti. Všetci veľmi dobre vieme, ako vyzerajú tieto tábory. Komisia Redingová chce chrániť práva Rómov. Sú to také práva, ktoré zahrňujú robiť si tábory na pozemkoch iných ľudí? Sú to rómske práva? A čo zvyšok spoločnosti? Čo my čo vlastníci týchto pozemkov. A napokon, pán predsedajúci, riešenie, vravíme, je integrovať Rómov. A chcú byť integrovaní? Spýtal sa ich niekto, či chcú pracovať 8 hodín denne pravidelne, či chcú bývať e, v sociálnych bytoch. Ich životný štýl nezahrňa usadenie sa a to je tiež problém. Ďakujeme. Ďakujeme všetkým za spoluprácu. Máme ešte čas na záverečné poznámky. Dávam slovo komisárom. Najprv pani komisár Redingovej. Nech sa páči, máte slovo. Podľa vyhlásenia francúzskej vlády 80 ľudí, ktorí žijú v tzv. nelegálne postavených táboroch, majú francúzske občianstvo. Po druhé, máme zákony, ktoré platia v celej Európe. Sú to jednak vnútroštátne národné zákony a jednak európske zákony, ktoré dovolujú vláde, aby zasiahla proti kriminalite, proti trestnej činnosti a tieto zákony sú vždy namierené proti jednotlivcom. Nikdy sa nesmú aplikovať na skupiny ľudí. Je jasné, že európske smernice musia byť zharmonizované s národnou vnútroštátnou legislatívou a transponované do nej. Je to povinnosť. Komisia nemá na výber. Keďže takáto povinnosť existuje, komisia má zasa povinnosť kontrolovať, či sa tak stalo a presne z týchto dôvodov rozbiehame súdne konanie o preskúmaní tohto prípadu. Dnes sa komisia rozhodla že Francúzsko sa musí zodpovedať na súde. Je to bežný spôsob, akým naše inštitúcie fungujú. Rada by som vám povedala, že rozhodnutie o tom, čo je európske, celoeurópske právo a čo nie je celoeurópske právo, nie, nezávisí od rozhodnutia komisie. Toto rozhodnutie predsa robia zákonodarcovia, spolu zákonodarcovia. A toto je? Je to rada Rada ministrov všetkých vlád, všetkých členských štátov, ktorí sa zhodnú s Európskym parlamentom. Takto vzniká európske právo tu v Európe. Je to spoločne dohodnuté právo všetkých členských štátov a tak, takto ho treba aj aplikovať v členských štátoch. Takým spôsobom, ako sa dohodlo. Pacta sunt servanda je heslo, ktoré stojí v základe dobrého fungovania našich inštitúcií a komisia príjma rozhodnutia iba také, ktoré vychádzajú zo zákonov, z legislatívy, ktoré platia. Takisto vo Francúzsku aj v iných štátoch komisia dohliadne na to, či sa preskúma, na to, či naozaj tento celý zmetok, chaos poslúžil dobrému cieľu takému cieľu, že teraz sa každá vláda bude cítiť zodpovedná za to, ako koná proti chudobe, pretože chudoba nie je len rómskou otázkou. Ako koná proti diskriminovaniu žien, ktorá je vysoká v rómskych komunitách a vieme o tom. A je to jeden z dôvodov, prečo je také dôležité podchytiť deti vo veľmi mladom veku a prečo je také dôležité, aby rómske dievčatá naozaj chodili do školy. Má to mimoriadnú dôležitosť, takéto kroky a preto v špeciálnej pracovnej skupine, ktorú sme spomínali, ktorá bude analyzovať spôsob vynakladania alebo nevynakladania financií, vydá závery a tie závery mimochodom nebudú známe budúci rok, závery predsa budú známe koncom tohto roka. A návrhy, ktoré budú vyplývať z týchto záverov, potom budú nasledovať. Tlieskam faktu, že Európsky parlament sa tiež začal hlbkovo venovať tejto tematike a ako by sme mohli spolu dosiahnuť, aby táta ne, táto neľudská situácia rómskej menšiny mohla byť v budúcnosti vyriešená. Súhlasím s so všetkými tými, kto veľmi realisticky poukázali na to, že tento problém už pretrváva celé stáročia. Je to problém, ktorý sa nedá vyriešiť rozhodnutím, ktoré sme tu prijali alebo príjmeme. Ale je to problém, ktorý sa dá vyriešiť, ak si každý prevezme svoju, svoj diel zodpovednosti. Zmena mentality, pracovať, aby človek našetril aj pre ďalšiu generáciu Rómov, ktoré sú dnes začlen deťmi, aby potom tieto deti so zmenenou mentalitou s iným štartom do života môžu svoj život si vyriešiť iným spôsobom, môžu žiť inak. Keď to hovorím, myslím na to, že všetko, o čom tu diskutujeme, vychádza z našich zmluv a naše zmluvy vychádzajú zo spoločnej vôle Európanov. Od 50. rokoch 20. storočia budujeme spoločne našu budúcnosť na hodnotách a tieto hodnoty sú popredí našej agendy. Je mi ľúto, že v minulosti sme nehovorili dostatočne hlasno o hodnotách a dúfam, že odteraz budú hodnoty jasne prítomné v našich politických činoch a v spôsobe, akým aplikujeme legislatívu. Dúfame, že budú v popredí nášho záujmu a sľubujem vám za komisiu, že tieto hodnoty naozaj dáme do popredia našej agendy, pretože oni sú základom Európskej únie, našej Európskej únie. Nie sú niečím, čo iba môžeme urobiť, sú niečím, čo musíme urobiť a nie len pre menšiny, ale pre všetkých. Ďakujeme, veľmi pekne ďakujeme, pani komisárka. Áno, zaslúži si to potlesk. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme vám aj za úsilia sústrediť sa na jadro problému a na komplexné odpovede na všetky dôležité príspevky, otázky, ktoré sme si dnes popoludne vypočuli. A teraz nech sa páči pán komisár Andor. Ďakujem pekne. Ja by som odpovedal na jednu otázku, ktorá je skutočne zásadná. Či Rómovia chcú byť integrovaní? Myslím si, že je veľmi dôležité správne interpretovať e, výraz e, integrácie alebo začlenenie do spoločnosti a pozrieť sa na tento pojem z pohľadu Rómov. Nechceme vytvoriť homogénnu spoločnosť, e, kde by sme zrušili rôznorodosť, keď hovoríme o integrácii alebo o začlenení do spoločnosti. Hovoríme o spoločnosti, ktorá je rôznorodá a kde právia, platia všeobecné práva a kde neexistuje diskriminácia a kde občania majú možnosť zúčastňovať sa na procese vytvárania blaha a bohatstva celého národa. Už po celé stáročia Rómovia žijú na okraji spoločnosti v Strednej Európe a na Balkáne, ale taktiež je pravda, že pred zmenami eh, koncom 90. rokov väčšina Rómov mala prácu a boli nejakým spôsobom integrovaní v spoločnosti, aj keď je tiež pravda, že väčšina týchto eh, zamestnaní bola nízko kvalifikovaných. Mnohí boli napríklad v stavebníctve a mnohí boli spokojní tým, že mali eh, prácu napríklad na jednotných rolnických družstvách nie sme spokojní e, a ani Romovia neboli e, šťastní, keď prišli o túto prácu a tiež e, sa im nepáčilo, že boli postupne vyčlenovaní zo spoločnosti. To bola otázka tiež regionálneho vývoja. A za posledné desaťročie sme skutočne postupne zaznamenali výskyt komplexných sociálnych problémov, a dochádzalo aj k, extrémnej chudobe, e, s tým súvisí nedostatok e, vzdelávania. To sa netýka len čítania a písania, ale aj základných práv a to vedie aj k nezákonnosti. Je potrebné však uvedomiť si, že toto je začarovaný kruh. Je to situácia, v ktorej Hospodársky útlak a straty vedú k tomu, že veľmi ťažko spolu nažívajú jednotlivé skupiny spoločnosti, vytvárajú sa rôzne politické tlaky a to vedie k tomu, že je veľmi ťažké podporovať eh, marginalizované spoločnosti. Je potrebné eh, zničiť tento začarovaný kruh, je potrebné nájsť spôsob, eh, ako by sme mohli riešiť tento problém a ako by sme mohli sa postaviť týmto výzvam a posunúť sa vpred. Ďakujeme pekne. Boli to skutočne veľmi plodné, viac ako dve hodiny našej schôdze, veľmi intenzívne sme diskutovali. A teraz nastal čas na záverečné slova z úst predsedničky výboru pre zamestnanosť pani Beres a potom e, ja uzavriem našu schôdzu. Pán predseda, drahí kolegovia, ďakujem vám za toto spoločné vypočutie. Je veľmi dôležité, že dnes môže parlament viesť túto debatu. Je naozaj prekvapujúce to, čo som si vypočula od komisárov. Je to naozaj dôležité, že oni, komisia sa rozhodla brániť hodnoty únie a pripomenula vám, že E, ako e, vstup do platnosti Charty ľudských práv zmenilo situáciu. Teraz je to základ pre odhodlanú činnosť a to tým viac, že my veľmi dobre vidíme, že z krízy sme ešte nevyšli a že všetci, ktorí môžu, tak e, skutočne a ktorí chcú z krízy E, vytúc nejaké iné hodnoty, mali by sa vrátiť k našim hodnotám, lebo e, model Európskej únie nám e, ponúka riešenie. My si musíme uvedomiť, že tu máme na jednej strane diskrimináciu, na druhej strane chudobu. Náš výbor, pán komisár Andor, očakáva veľké odhodlanie a veľa iniciatívy v rámci stratégie 2020, aby sa spustili aj iniciatívy aj pilotné iniciatívy v oblasti boja proti chudobe. E, lebo to, je, to bude taká tá praktická skúška aplikácie tejto stratégie. A napokon, e, keď začínate reformy európskych sociálnych fondov, tak my v našom výbore budeme veľmi pozorne sledovať tieto zmeny, stratégiu, ale aj koherentnosť, lebo na základe skúsenosti vieme, že dobré verejné zásahy potrebujú administratívne kapacity a potrebujú dobré podmienky, potrebujú dialog so všetkými aktérmi a tieto poznámky my môžeme a tieto pripomienky môžeme adresovať aj Rumunsku, ale aj Francúzsku. A možno takáto reflexia sa môže aplikovať, keď dialog s celým spoločenstvom E, bude, pretože nevždy bol e, na výške udalosti. Myslíme, že je na čase, aby sme poďakovali všetkým, ktorí sa podelili na príprave tejto schôdze. Chceme poďakovať aj belgickému predsedníctvu, aj e, predsedovi agentúry pre základné práva, pánu Žeromovi. A myslím, že môžem skonštatovať, že je na čase, aby Európska únia pripomenula, že keďže už máme Lisabonskú zmluvu v platnosti a taktiež chartu o základných právach, je jasné, že tu ide o princípy, ide tu o hodnoty a niektoré tieto princípy a hodnoty boli vypichnuté aj na tejto našej schôdzi. A síce, že prenasledovanie osôb je protizákonné, je potrebné nediskriminovať a komisia viac ako kedykoľvek predtým musí dbať o dodržiavanie týchto nových pravidiel a nových princípov a hodnôt, ktoré sú zakotvené v Lisabonskej zmluve. Teda komisia musí plniť svoju úlohu. My sme si svoju úlohu splnili, my diskutujeme, prijali sme uznesenie 9. septembra a teraz je na členských štátoch, aby spolupracovali s európskymi inštitúciami, aby naplnili obsah princípu boja proti diskriminácii v celej Európskej únii, aby poskytli začlenenie do spoločnosti e, integráciu, to sú základné ciele celého európskeho projektu. Teda je ešte veľa práce pred nami, ešte máme pred sebou dlhú cestu, ale myslím si, že sme prispeli k dosiahnutiu tohto nášho spoločného cieľa aj touto našou diskusiou eh, a tiež výsledkami eh, tejto zaujímavej schôdze. Ďakujem.